Druhá otázka, to sú moje oznámenia. V prvom rade táto, te, toto stretnutie je prenášané na eh, internete. Ako náhle stlačíte eh, mikrofón, eh, kamera vlastne švenkuje na vás. Ako, na, ako náhle vypnete mikrofón, pokračujete. Takže Eh, mali by ste zostať sedieť, pretože eh, ak by ste sa postavili, kamera by vás nezaberala. Ďalšia otázka je eh, voľba k smernici o alternatívnom bankovníctve a to je odročené na 27. apríla, tak aby sme mali viac času na rokovanie o kompromisoch. Určite rozumiete tomu, že e, pravidlo 50 e, a hlasovanie k nemu sa takisto odročí. Takisto vám môžem e, oznámiť, že bude tu vypočutie 14. apríla popoludní k situácii v Grécku. Podrobnosti tohto zasadnutia budete mať distribuované čo najskôr. Takisto budeme mať výnimočné stretnutie 19. apríla v Štrasburgu, na ktorom Papadimos, podpredseda uh, Európskej centrálnej banky, bude prezentovať výročnú správu uh, Európskej centrálnej banky za rok 2009. Potom ďalej tu máme dve uh, ústne otázky a návrhy uznesenia ktoré by mal výbor prijať v apríli. Prvá téma je e, ustanovenie o vyňatí e, vozidiel a ďalej posilnená e, ekonomická správa, vrádanie spravovania eura v kontexte stratégie Európa 2020. Takisto čo najskôr toto bude distribuované a potom Sekretariat spracováva množstvo pozmenujúcich návrhov, asi 1600 k správam o dozore, o dozornom balíčku. A dúfame, že rýchla práca nám umožní to dosiahnuť, ale na prvú diskusiu napriek tomu nemožno 23. marca spracovať všetky pozmeňujúce návrhy, takže dôležité je, aby ste prezentovali výťah zo svojich eh, pozmeňujúcich návrhov. Takisto preklady by mali byť k dispozícii. Toľko moje oznámenia. A teraz sa dostávame k bodu 3 našeho programu. A veľmi ma teší v tejto súvislosti, že môžem uvítať pána Junkera tu vo výbore. Všetci viete, že je predsedom euroskupiny a v súčasnosti má veľmi, veľmi zložitú situáciu, ako zvyčajne pán Juncker nám e, v krátkosti odprezentuje problematiku a potom zodpovie otázky poslancov na princípe catch the eye. Takisto by som chcela zdôrazniť, že keďže e, Grécko je na programe, očakávame, že táto problematika bude riešená počas týchto otázok a prítomnosť pána e, Junckera je súčasťou našich prebiehajúcich vypočutí a riešení situácie v Grécku, keďže sa aj tak chystal e, prísť už, pred, už skôr, tak sme neposílali osobitné pozvanie a v tejto súvislosti hneď môžem odovzdať slovo pánu Jonkerovi. Ďakujem. Dámy a páni. Réunion avec euh, votre commission, c'est en fait euh, Teší ma, že môžem skontaktovať váš výbor. Som tu pre, poprvýkrát e, od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti. Určite viete, že Lisabonská zmluva priniesla množstvo zmien do spôsobu, akým fungujeme. To sa týka aj množstva zmien vo fungovaní postupov ktoré sa v euroskupine uplatňujú. Lisabonská zmluva umožnila euroskupine vymaniť sa zo svojho neformálneho štatútu. Zmluva jej e, dáva uznanie, aj keď si zachováva neformálny charakter práce. Protokol číslo 14, ktorý je prílohou Lisabonskej zmluvy a ktorý má rovnakú záväznú právnu hodnotu. Počíta s tým, že predseda Euroskupiny bude volený na 2,5 roka. A to znamená, že 18.1. prebehne voľba. Ja som e, kolegom predložil e, celé množstvo úvah a pripomienok, ktoré sa týkali programu Euroskupiny na nasledujúce 2,5 roka, ešte predtým, než som sa e, snažil o potvrdenie vo svojej funkcii. Body programu sa točia okolo niekoľko myšlienok, ktoré by som vám rád predstavil. Je jasné, že Euroskupina sa musí s novým elánom vrhnúť na koherentný a a dôveryhodnú koordináciu našich rozpočtových politik a viete, že od vstupy Lisabonskej zmluvy do platnosti Euroskupina pri riešení rozpočtových otázok bola v eh, intimnejšom, familiárnejšom kontakte, pretože len členské krajiny eurozóny hlasujú, keď ide o koordináciu rozpočtu. A tým pádom je jasné, že výmeny o našich rozpočtových politikách sa budú odhrávať v obmedzenejšom, obmedzenejšom kruhu a ja by som chcel, aby ministri financí predtým, než predložia návrh rozpočtu svojim národným parlamentom, aby prezentovali hlavné osy svojho rozpočtového plánu u nás, aby sme o tom diskutovali, aby ten či onen minister, ak chce, alebo ak to považuje za užitočné, E, mohol mať pripomienky, ktoré dostane zo strany svojich kolegov ministrov financií eurozóny. Intenzívnejšie diskutovať o rozpočtových problémoch, to by viedlo tiež k tomu, že Euroskupina by čas od času musela zverejňovať referenčné termíny, tak aby verejnosť, verej, odborná verejnosť, širšia verejnosť bola lepšie informovaná o veľkých rozpočtových trendoch, ktoré sa rysujú v jednotlivých krajinách euroskupiny. Je tiež zjavné, že euroskupina v priebehu nasledujúcich týždňov bude musieť venovať veľkú časť svojej práce tzv. Eh, exitovej E, únikovej stratégii a v tomto bode sme v podstate na línii, ktorú sme už oznámili na predošlých zasadnutiach. Je potrebné, aby sme e, zrušili daňové stimuly, ktoré máme v rámci konjunkturálnych balíčkov a je zjavné, že tieto daňové stimuly a konjunkturálne programy môžu byť sťahované len postupne a v okamžiku, ktorý bude dobre a rozumne vybraný, aby sme čo najlepšie, ale aj nie príliš neskoro, začali konsolidovať verejné financie. Máme tu množstvo tu množstvo indikátorov, ktoré nám ukazujú, ako to bude fungovať napríklad v bankovom sektore. A my si myslíme, že tento by mal byť schopný fungovať bez štátnej podpory a myslíme si, že nastane čas, kedy by sa mali kedy by sa mala vlastne urobiť e, prietrž tým nevýhodám, nevýhodnej pozícii, ktorej v porovnaní s bankami čelia tie finančné ústavy, ktoré žiadnu podporu od štátu nedostávajú. Tare, tiež by sme mali stiahnuť podporu na trhu práce a tie opatrenia, ktoré sme zaviedli, umožnili všetkým štátom, v podstate všetkým štátom zmierniť dopady na trh práce, hoci je pravdou, že tí, ktorí v rastúcom počte stratili svoje pracovné miesta, nevnímajú žiadne pozitívne dopady týchto opatrení, je pravdou, že mechanizmy, ktoré boli spustené na podporu trhu práce a produktových trhov, napríklad čiastková nezamestnanosť z rozpočtového finančného hľadiska nie sú dlhodobo udržateľné a tu pôjde o to nájsť rozumne zvolený okamžik, aby sme postupne mohli pristúpiť k odbúraniu týchto podporných opatrení. A to s tým, že toto postupné sťahovanie týchto opatrení bude odstupňované podľa špecifík jednotlivých krajín. Určite si tiež spomínate, že sme v priebehu reformy obohatili pakt rastu a stability o taký takmer nový termín, ktorý súvisel s tým, že sme hovorili, že zo strednodlhého hľadiska krajiny eurozóny by nielen mali mať verejný deficit, ktorý bude nižší než 3%, ale išlo tiež o to, aby sme štáty eurozóny doviedli do takmer vyváženej rozpočtovej situácie a zatiaľ ešte nenastala doba, ktorá by bola vhodná na prehlbovanie týchto iniciatív. Ja vám však musím povedať, že som tej, sa tejto myšlienky nezdal, budem sa k tomu stále vracať, vracať k jednotlivým politikám, ktoré by mali byť zahájené na to, aby štáty eurozóny mohli splniť svoje strednodobé ciele, to znamená vyvážené alebo takmer vyvážené verejné financie. Otázka však momentálne nie je aktuálna. Ak chceme solidárnejšie a kolektívnejšie spravovať svoju jednotnú menu, tak je jasné, že musíme rozšíriť pole aplikácie našich hospodárskych politík. Ministri financií často vytvárali dojem, ktorý nebol správny, že sme sa zabrali len koordináciou rozpočtových politík. Zatiaľ čo koordinácia hospodárskych politík, hospodárska a menová únia vytvára požiadavky, ktoré idú ďaleko nad rámec iba rozpočtových aspektov. To znamená, že pôjde o to, aby sme oveľa väčšiu pozornosť venovali rozdielom v konkurencieschopnosti, ktoré pozorujeme v rámci eurozóny a musíme venovať tiež zvýšenú pozornosť makroekonomickým rozdielom, ktoré sa prehlbili od zavedenia eura. a ktoré nezmizli, niektoré z nich sa ešte prehlbili, niektoré sa zmiernili. Každopádne pravda je taká, že rozdiely v um, globálne makroekonomické rozdiele v rámci eurozóny aj naďalej existujú a pôsobia čoraz väčšie problémy to na to, aby sme mohli diskutovať o prostriedkoch, ktoré máme na odstranenie existujúcich bariér, ktoré bráňa obnoveniu rastu alebo pokračovaniu v rastu. Môžeme teda diskutovať o prostriedkoch a cestách, ktoré si môžeme v eurozóne vyberať na to, aby sme posilnili svoj rastový potenciál, ktorý v čase konca krízej je v stave, ktorý nezodpovedá dlhodobým a strednodobým potrebám. Výdaje na náš dôchodkový systém nás tlačia k tomu, aby sme využili svoj rastový potenciál. Ak to bude 1,5 až 2 tak určite to dlhodobo nebude udržateľné, náš sociálny model. Takže do budúcnosti budeme musieť viac sa zamerať na otázku potrebného posilnenia rastového potenciálu. A ešte jedna nová vec. Po každej schôdzi Euroskupiny sa zameriavame na situáciu v oblasti konkurencie schopnosti jedného či dvoch členských štátov. A jedno z poučení greckej kríze je to, že treba venovať väčšiu pozornosť strate konkurencie schopnosti jednotlivých krajín. Doteraz sme totiž tomu nevenovali dostatočnú pozornosť a preto na jednotlivých zasadnutiach musíme dopodrobna skúmať e, situáciu v jednotlivých členských krajín vzhľadom na e, konkurencieschopnosť. Začíname s krajinami, ktoré sa prihlasili dobrovoľne a potom pôjdeme aj k ďalším členským krajinám a veľmi ako Euroskupina apelujeme na komisiu, aby použila článok 121 zmluvy, ktorý komisii umožňuje dať členskej krajine výstrahu, a to teda krajine, ktorý sa, e, štátu, ktorý sa vzdialuje základným princípom spoločnej hospodárskej politiky alebo hospodárskej politiky, ktorá by bola dohodnutá na úrovni euroskupiny. A rada často prijíma doporučenia komisie, aj keď ich možno mení. My sme to prijali v rámci riešenia gréckej krízy. Apelujeme teda na komisiu, aby v rámci článku 136 predložila návrh s určitými nástrojmi, ktoré nám umožnia prehlbiť koordináciu a dohľad nad hospodárskymi politikami. Nová smluva dáva komisii tento priestor na rokovanie a my by sme chceli, aby komisia tento nástroj čo najskôr začala využívať. Pokiaľ ide o postupy, veľmi nám leží na srdci to, aby sme nezmiešavali postupy a nástroje, ktoré budú zavedené v rámci agendy Európa 2020 a postupy, ktoré sú spojené s uplatňovaním paktu rastu a stability. My by sme chceli, aby sa pravidla paktu rastu a stability nerozdrobovali aplikáciou iných postupov, ktoré plánujeme. Je jasné, že externé zastúpenie eurozóny a euroskupiny by malo byť zracionalizované a viditeľnosť eurozóny by mala byť posilnená, pokiaľ sa eurozóna ako taká lepšie zapojí do štruktúr medzinárodných finančných organizácií. Osobitná pozornosť bude venovaná rozšíreniu eurozóny. Často som vám hovoril, že ani zmluvy to takto nechcú. My však sme v každom prípade nechceli, aby euroskupina bola uzavretým klubom. Členské krajiny, ktoré nemajú opt-out, majú možnosti pridať sa do skupiny, ako náhle splnia kritéria konvergencie a teda na vstup do e, eurozóny, aby sme sa lepšie pripravili na pristúpenie týchto štátov. A preto sme sa dohodli, že čas od času sa budeme venovať detailnému preskúmaniu situácie konvergencie v krajinách, ktoré vyjadrili svoje prianie pridať sa k eurozóne. Program lorsque les rapports de convergence auront été établis par la Commission et par, euh, par la banque. Ako náhle komisia teda a centrálna banka vydajú správy o konvergencie, rátam s tým, že čas od času teda pozveme niektorú z krajín, ktoré plnia konvergenčné kritéria na zasadnutie euroskupiny, aby sme mohli s touto krajinou diskutovať s Centrálnou bankou a s komisiou o perspektívach pristúpenia a udržateľnosti situácie, v ktorej sa tejto krajiny nachádzajú. V tejto chvíli, pani predsednička, sme e, konfrontovaní s problémom rozpočtovej situácie v Grécku. V tomto bode budem e, pomerne presný. Bolo by rozumnejšie preukázať väčšiu zdržanlivosť. Situácia v Grécku pritom nemusí byť nejak osobnite, byť nevysvetľovaná odborníkom, teda vám situácia, v ktorej sa Grécko nachádza, je do veľkej miery spôsobená stratou konkurencie schopnosti od chvíle, kedy Grécko vstúpilo do eurozóny. Nesmieme oddelovať príčiny od dôsledkov. Teda tie príčiny, ktoré sú základom súčasného problému. Euh, Základným problémom je teda to, aby sme túto situáciu v Grécku riešili. Je dôležité, aby sme to urobili tak, aby boli zrevidované tak, ako, je to v marci, eh, eh, ako to bolo zrevidované v marci 2005. To sa prejavilo tým, že Euroskupina niekoľkokrát a naposledy pri eh, februárovej schôdzi vyzvala Grécko, aby prijali ďalšie opatrenia, pretože máme za to, že opatrenia gréckej vlády nezodpovedali cieľom, ktoré chcelo Grécko dosiahnuť. A preto chcem teda povedať, že na mňa urobil veľký dojem tých, ten súbor tých rôznych pravidiel a odvaha, s akou grécka vláda týmto opatreniam pristúpila. Je to politika veľmi vierohodná. A keby bol normálny stav na finančných trhoch a normálna situácia, tak by sa tým mali finančné trhy ukľudniť. Je to určite program, ktorý určite prinesie výsledky ktoré všet, všetci dúfame. My sme Grécko požiadali a Grécko si same uložilo povinnosť, že v roku 2010 e, dosiahne e, dobrý rozchod, rozpočtový schodok a ten program, ktorý grécka vláda odohlasovala 5. marca, Grécku umožní skonsolidovať verejné financie v tejto situácii, ktorú sme jej vymedzili, a všetky tie ciele, ktoré sme si s greckou vládou stanovili, máme tu prvý súbor opatrení, tieto opatrenia boli schválené parlamentom a musím povedať, že Grécko zatiaľ postupovalo tak, ako pakt rastu a stability si to vyžaduje. Ak sa k tomu ešte pridá, že spolu s greckou vládou sme rozbehli proces veľmi náročného monitoringu, ktorý našeho greckého kolegu vedie k tomu, aby vystupoval pravidelne pred Euroskupinou a pravidelne krok za krokom vysvetľoval jednotlivé opatrenia, ktoré sú prijaté a uplatňované gréckou vládou. Ďalší ukazovateľ, ktorý má teda len potvrdiť, že rast, pakt rastu a stability funguje, keď sa náležite uplatňuje. Je pravda, že grécka vláda a euroskupina Grécku ukladajú určité prispôsobenie sa. Dosť bolestné, ale Grécko by mal umožniť postupne vyradnať verejné financie, zvýšiť svoj potenciál rastu a konkurencieschopnosť gréckej ekonomiky. Moi, je ne voudrais pas, on pourra le faire pendant les caisses. Ktorá pravdepodobne nie je v dobrej forme. Rád by som sa chcel vrátiť k tomuto všetkému v diskusii, nepôjdem teda do detajlov, ohľadne prvkov, ktoré situáciu v Grécku vysvetľujú. Ani nechcem ísť do technických potrebností, pokiaľ ide o nástroje, ktoré by Euroskupina a Grécko mohli mať k dispozícii. Chcel som len povedať, že Grécko nebude ponechané o samote, pokiaľ zistíme, že Grécko potrebuje pomoc Euroskupiny Rozhodne je neprípustné a nemysliteľné, aby sme Grécko nechali padnúť. Tým, že Grécko prijalo opatrenie, ktoré prijalo, jasne ukázalo, že je rozhodnuté znovu sa stať vierhodným partnerom eurozóny a nie je mysliteľné, aby sme uprostred vojny Grécko opustili. Ak by finančné trhy nereagovali rozumným spôsobom, na úsilie gréckej vlády a gréckého ľudu, keby pokračovala špekulácia, tak euroskupina by mala mať k dispozícii nástroj, ktorý by v ťažkej situácii mal Grécku umožniť, umožniť pomôcť, pretože Grécko nie je jedinou krajinou. Ak však urobíme závažné chyby, tak nám hrozí, že zajtra vzniknú iné zložité situácie inde, nie, nie v Grécku. Takže Grécko musíme pomôcť tam, kde to bude potrebné. Dúfam, že k tejto potrebe nedojde, pretože grécky konsolidačný program je podľa mňa úplne vierohodný a je schopný dosiahnuť cieľom, ktoré, ktoré sme v Grécku vytýčili. Je dôležité, aby sme boli pripravení ak by sa situácia mala vyvinúť nepredvídane, aby sme mali k dispozícii nástroj na pomoc Grécku a aby sme dosiahli to, že finančná stabilita eurozóny bude zachovaná. Sme presvedčení o pomoci, pomoci Grécku. Grécko nepožiadalo o pomoc, grécky Program je dôveryhodný. A keby sa Grécko dostalo do situácie, keby potrebovalo pomoc nás všetkých, tak si musíme všetci, musíme sa spojiť a zorganizovať túto pomoc, ak to bude potrebné. Na Euroskupine sme viedli širokú odbornú diskusiu o presnej povahe tohoto nástroja, ktorý máme v dispozícii. Zatiaľ sme neprijali ešte formálne rozhodnutie, lebo rozhodnutie tohoto typu e, prináleží Európskej rade. My sme urobili mandát, ktorý nám Európska rada z 11. februára zverila. Určité technické aspekty sa aj naďalej preskúmavajú a tento nástroj bude k dispozícii vo chvíli, keď ho budeme potrebovať. Zatiaľ ešte nenastal čas, aby sme všetky prvky a detaily, ktoré by ten náš nástroj mal obsahovať, oznámili. Ja si myslím, že nie je nutné, aby Európska rada sa dohodla tento týždeň o tomto nástroji, ale musí byť jasné, že technická práca aj naďalej musí pokračovať, aby v danej chvíli, až to bude potrebné, sme tento nástroj k dispozícii mali. Takže považujem to za veľmi dobrú myšlienku a myslím si, že e, by bolo dobré mať taký európsky nástroj, ktorý by vlastne členským štátom e, eurozóny e, garantoval určité skutočnosti, E, momentálne asi dva členské štáty vylučujú využitie tohto nástroja a nechcem nasmerovať práce takým smerom, e, ktorý vlastne neprinesie žiadané výsledky, tak aby sme mohli e, sa dopracovať ku kompromisu a podľa mňa sa zdá zmysluplnejšie zvážiť aby ten nástroj skôr eh, mal nejaký systém koordinácie bilaterálnych pomoc Európy, ktoré boli k dispozícii Grécku. A zatiaľ sme teda nemohli uvieť všetky podrobnosti tohto nástroja, napríklad odmeňovanie E, ktoré by vlastne sprevádzalo, nejaké bilaterálne požičky. No a čo sa týka MMF, no to je určite otázka, e, ktorá viacerých e, znepokojí. Ja nie som za to, aby sme využívali MMF, ale nie je ani úplne veci, aby sme zvážili možnosť využitia dvoch druhov nástrojov, jednak bilaterálna pomoc Grécku a Uh, takisto technická pomoc, možno, že ešte priskoro nejak definitívne sa vyjadriť k tomuto bodu, ale nie je vylúčené, že by sme mohli využiť e, takýto dvojitý nástroj Čiže nejaká pomoc, ktorá by bola k dispozícii prostredníctvom MMF a väčšia časť by bola k dispozícii prostredníctvom členov eurozóny. Ešte je príliš skoro, aby sme definitívne uzatvorili túto diskusiu, ale je potrebné, aby sme sa rýchlo k tomu viedrili. No, Eurozóna by mala dokázať vyriešiť všetky eh, problémy, ktoré vzniknú v jej vnútri, ale, ale určite eh, nebudeme nejak veľmi hlučne protestovať, keby sme my eh, do určitej časti využili aj prostriedky MMF a z väčšej časti teda využili prostriedky v rámci EÚ. Takže toľko stručnosti, pani predsednička tie štyri prvky, ktoré som vám chcel predložiť na zváženie. A samozrejme e, veľmi rád zareagujem na všetky vaše otázky. Right, thank you very much. Um, we've got... Ďakujem pekne. Máme viac ako 20 ľudí, ktorí žiadajú o slovo a tento zoznam sa ešte stále rozširuje, takže budem musieť požiadať všetkých poslancov, aby podľa možnosti naozaj boli struční pri kladení otázok. Keby sa vám podarilo dosiahnuť e, maximálne minútu, to by bolo vynikajúce. Najprv dám slovo e, koordinátorovi EPP jean paulovi Gozezovi. Nech sa ti páči. Merci. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán predseda, ďakujem za vaše slova, ktoré som si vypočul s veľkým záujmom. Ak dovolíte, nepoložím otázku, ale urobím takú pripomienku. To, čo ste spomínali, um, sa mi pozdáva, ale dnes naši Eh, spoločne v Európe už nie sú na takéto veci pripravení. Eh, noviny sa k tomu vyjadrujú tu či na inom mieste. Eh, mm, na európskej úrovni sa prívajú veľmi rezervované stanoviská, potom je tu, sú tu britské voľby, takže sa o pár týždňov aj posúva E, preskúmanie e, smernice e, IMF a takisto to má dopad aj na špekulatívne trhy. No a potom sledujeme tieto turbulencie. Naši spoluobčania a ja som každý týždeň, na záver týždňa v takom vidickom prostredí a niekedy je ťažké vysvetliť, že na jednej strane robíme tieto veľké deklarácie, veľké vyhlásenia, ale nejak chýbajú riešenia. Takže, pán predseda, moja otázka je takáto. Čo chcete urobiť, aby ten odkaz, ktorý e, vyšlete, bol lepšie pochopený a aby Všetky krajiny hovorujú tak povedať jedným hlasom, keď sa dávajú tlači každý deň nejaké informácie. E, treba vlastne sa k tomu jednoznačne vyjadriť. Ďakujem. Oui, uh... Ďakujem pekne. Ja súhlasím s vami. To všetko samozrejme e, spôsobuje problémy a e, ťažko sa s tým niekedy vysporiadavať vrátim sa k tej regulácii finančných trhov a hedgingových fondov. To nie je síce v mojej kompetencii, to je kompetencii celého ECOFINu. No a po rôznych eh, pohyboch 16. marca ECOFIN neprijal nejaké jasné stanovisko k hedgingovým fondom, eh, čo bolo žiaduce tak ako by bolo bývalo žiaduce, keby sme dosiahli väčší pokrok v oblasti regulácie finančných trhov, ale poznáte dôvody, ktoré vlastne viedli predsedníctvo k tomu, že tento bod sa presunul na neskôr. Eh, možno, že toto, keď sa príjma väčšin, kvalifikovanou väčšinou, tak eh, sa aj tak snažíme o dosiahnutie koncenzu všetkých a ešte sú tam krajiny, ktoré nedokážu podporiť tento konsenzus a sú mnohé veci, kde sme dosiahli jednohlasnosť, ale chvíľu tu trvalo, kým e, všetci sa k tomu dokázali pridať. Ja to samozrejme veľmi lutujem. Čo sa týka euroskupiny a Grécka, myslím si, že to, ten odkaz je jasný. Grécko prijalo veľmi ambiciózny program, dôveryhodný program. Tento program musí presvedčiť finančné trhy. Ak finančné trhy nebudú presvedčené, pretože je tam ešte veľa špekulácií v ich eh, správaní, tak eh, Európa musí byť solidárna s Gréckom a musí mať k dispozícii nástroj, eh, o ktorom nebudeme rozhodovať dnes, ale musí byť pripravený v v správny čas. Je samozrejme, že Grécko v prvom rade musí urobiť všetko úsilie, vynaložiť vlastné úsilie na to, aby sa dostali z tejto situácie, v ktorej sa nachádzajú, ale e, solidarita Európy tiež musí zohrať svoju úlohu. Myslím si, že občania to vidia dosť jasne, Grécko robí, čo robiť musí a e, nenecháme ich e, osamotených. E, neviem, či keď ste teda v tom, svojom regióne, viem, že ľudia sú tam rozumia, určite si kladú otázky o všetkých týchto technických modalitách nástroja, ktorý tu pripravujeme a ja som presvedčený, že zdravý rozum aj tam zvýťazí. Woman, Ďakujem, pani predsednička. Pán predseda, mám tri rýchle otázky, ktoré sa dajú sormovať v rámci jednej minúty. Hovoríte tu o mechanizme. Európska únia má mechanizmus článok 143, ktorý sa tu ale neoplatňuje, keďže ide o krajiny mimo eurozóny, ale mm, je aj ekonomická intervencia, kde teda sa Európskej únii umožňuje Ehm, dávať prostredcom eh, členských štátov úvery za rozumných podmienok a viem, že tu sa uh, dá konať podľa 122 alebo 136, ale neviem, prečo ten mechanizmus by bol hlúpy. Ja som si to teraz vždy myslel, že ten mechanizmus e, je veľmi nákladovo efektívny pre všetky členské štáty, takže neviem, čo by hovorilo proti tomu. No a druhá tá rýchla otázka je, že sú tu hlasy, ktoré hovoria o akomsi vylúčení z eurozóny. Ja som si to teraz vždy myslel, že nové členské štáty musia e, všetky prevziať e, euro, že to je vlastne súčasťou aký komunotér, že kladieme veľký výrazná euro, či je to ekonomicky zmysluplné, či je to právne vôbec schodné nejaké vylúčenie z eurozóny. Čiže to by bol taký môj tretí bod, ak chceme pri tom lepšom rozpočtovaní mať aj nejaké lepšie e, praktiky kontroly, možno aj kontroly ex ante. Nemali by sme potom aj viac dbať na to, aby členské štáty svoju politiku orientovali na cieľoch um, rastu a zamestnanosti, pretože to je odvratená uh, e, stránka medaily. Ďakujem, pán kolega Bulman. Ja som uviedol, že tento nástroj e, ktorý sa ktorý sa vám tak pozdáva, sa nestretáva so súhlasom všetkých eh, členských štátov. No a asi sa to ani tak skoro nezmení a preto podľa mňa nemá veľký význam ďalej e, rozmýšľať nad týmto nástrojom a práve preto, že nejaký nástroj potrebujeme, Eh, musíme jednoducho nejaký nástroj mať v deň, keď ho budeme potrebovať, tak je zmysluplnejšie eh, rozmýšľať skôr nad nejakými inými nástrojmi a správneho pohľadu článok 122 zmluvy v podstate ani neprichádza do úvahy, eh, pretože nejde ani o prírodnú katastrofu, nejde ani o nejakú kontrolu členského štátu, Kríza v Grécku je samozavinená, to sa musí povedať a nedá sa takto nejako využiť článok 122, aby sme nejako e, sa mm, vysporiadali s tou krízou, pretože podľa mňa je možná len bilaterálna európska dobrovoľná pomoc a na takomto nástroji pracujeme a myslím si, že tento nástroj využijeme, pretože grécky konsolidačný vlak sa uberá správnym smerom a myslím, že aj finančné trhy sa mm, dokážu ehm, stotožniť s týmto, člá, e, s týmto plánom. Mm, pokiaľ ide o vylúčenie z eurozóny, to je v súvislosti s tým návrhom, ktorý urobil kolega Schäuble z Nemecka, eh, pokiaľ ide o Európsky menový fond. Ja som eh, veľmi za to, aby to, čo nemecký minister financí navrhol, aby sme to intenzívne zanalizovali, aby sme sa na to naozaj pozreli pod drobnohľadom. Eh, grécky plán ukazuje, že nemáme nejaký kľúčový nástroj v eurozóne na to, aby sme takéto krízové situácie dokázali adekvátne zvládať. Európsky menový fond nebude nástrojom, ktorý dokážeme eh, spustiť tak e, rýchlo, aby sme pre Grécko našli nejaké vodotesné riešenie, pretože grécka otázka sa musí zodpovedať okamžite a všetko to, čo by sa dalo e, zosumarizovať pod e, názov Európsky menový fond. to je nástroj, ktorý môžeme zvažovať, že bude k dispozícii tak skôr strednodobo. Ja by som bol veľmi za to, aby sme na takomto nástroji pracovali, ale nie som presvedčený o tom, že až strednodobo že teda takýto nástroj, ktorý bude k dispozícii možno až strednodobo, že by mal mať e, nejakú možnosť vylúčenia z eurozóny pre mm, nejakú členskú krajinu. Ja si skôr myslím, že táto perspektíva nie je veľmi dobrá, pretože aj keby tu bola možnosť, že by niekto mal byť vylúčený, e, v paralelnom konaní Eh, sa dá eh, zamýšľať aj nad tým, že by niekto možno vystúpiť mohol. Keď sa uberáme smerom k situácii, že by niekto mal byť eh, vylúčený z eurozóny, alebo že by niekto mal vystúpiť z eurozóny, tak definitívne sa dostaneme do takej situácie, kde už nebudeme ničím iným, len bábkou v rukách finančných trhov. Už by sme neboli aktérmi, už by nás len niekto niekam poháňal. A teda, ak by sme mali niekoho vylúčovať, to so sebou prináša tak, e, také množstvo všelijakých neznámych premenných, že ja považujem za nesmierne ťažké niečo takéto urobiť bez škôd pre danú krajinu a bez kolaterálnych eh, škôd pre ostatné štáty. A okrem toho no, veľmi s vami súhlasím, ja som to sama aj povedal, že pokiaľ ide o kontrolu a kontrolu rozpočtových deficitov, sme v situácii e, zamerať sa viac na kontrolu ex ante, namiesto toho, aby sme nechali e, deti e, padnúť do studne až potom ich odtiaľ ratovali. Čiže ex ante by malo byť ťažisko. Uh, Ďakujem pekne, Sylvie Goudard. Monsieur le Président. Ďakujem, pán predseda. Ja trávim víkendy tam, kde pán Gozes, ale ja sa pripájam k tomu, čo ste povedali. Na uh, vlastne naozaj v teréne už nikto ničomu asi nerozumie. A Nejde o to, že chceme nechať Grécko padnúť. Všetky tie pracové programy, ktoré ste tu prezentovali, sú veľmi dobre premyslené, sú doplnené, ale takisto sú tu všelijaké, e, všelijaké reči, že by nejaký štát mohol byť vylúčený a je trošku naozaj e, pochopiteľné, že občania sa cítia trošku stratení. Čiže ako vysvetliť e, tým, ktorí možno trošku mm, príliš sledujú nejaké prieskumy. E, keby sme nemali jednotnú menu, keby sme nemali tento veľký politický projekt Európu, možno v čase, keď e, je tu nejaký problém s internou dôveryhodnosťou, Máme tu Lisabonskú zmluvu, ktorá vstúpila do platnosti, potom je tu externá reprezentácia eurozóny. Ako môžeme všetko toto posunúť vpred? Ako môžeme našim občanom ukázať, že vôľa pokračovať spoločne je silnejšia než tie problémy, s ktorými sa potýkame? No a čo sa týka Grécka, mm, áno, chceme e, dôverovať, ale treba všetko dobre pripraviť. Treba mať možno aj nejaký plán B, aby sme naozaj nenosili sovy do Aten. Ďakujem. Je ne sais pas très bien si je dois vous répondre. Uh, neviem, či mám odpovedať po francúzsky alebo po nemecky. No po luxembursky to bude trošku horšie. Ja už trošku trénujem s Astrid Luling, hovorí pani Gula. No, pán Juncker hovorí, ja som vždy tvrdil, že luxemburčina je svetovým jazykom, ale bohužiaľ vidia to tak len luxemburčania. Dobre, takže budem hovoriť iným jazykom. Naozaj môžem dať len zapravdu tým, ktorí konštatujú, všetci títo pozorovatelia, že je ťažké sledovať naozaj všetky tie smery, ktorými sa tá súčasná diskusia o Grécku uberá. A Grécko tiež musí vynaložiť maximálne úsilie aby všetko bolo dostatočné, dôveryhodné. A reakcia eurozóny musí byť reakcia solidárna. A potrebujeme sa teda dohodnúť na nejakom nástroji, keďže Grécko teda nežiadalo tú pomoc a nestojí pred bankrotom. Uh, Eh, musíme sa dohodnúť na všetkých tých podrobnostiach. Eh, pokiaľ ide o externú dimenziu eurozóny, ja som sa často vyjadroval k všetkým tým súčastiam diskusie aj tu. Hm, chcel by som vychádzať e, z toho, že určite komisia využije možnosti Lisabonskej zmluvy, aby na, pred radu predložila primeraný návrh, pokiaľ ide o externú reprezentáciu, ktorý bude koherentnejší, než je momentálne situácia, pretože je to príliš rôznorodé. Okay, thank you. Um, I've got 14 speakers still, so I'm going to tell you what I'm going to... Takže ja vám teraz poviem, čo by som chcela navrhnúť. Eh, ja dám slovo Svenovi Gigovi, ktorý je koordinátorom za zelených. Nemám žiadneho ďalšieho koordinátora na zozname. A potom začnem ľudí trochu grupovať. Ešte pán Šuntis práve sa prihlásil. Tak Sven, máš slovo. Ja, Herr Juncker, ich habe meinem Wort... Pán Juncker, cez víkend a dní predtým som nes- nestrávil na vidieku vo Francúzsku, ale bol som v Aténach a tam sme realizovali eh, podujatia, s mnohými sme hovorili a e, prišiel som s mnohými obavami, ešte snad viac ako predtým a výpoveď, ktorú ste tam e, realizovali, že konsolidačný program je na dobrej ceste a že je vieryhodný, tak to z veľkej časti Gréci vnímajú inak. Chcem vám povedať prečo. Čo je podľa mňa základný dôvod je to, že tí, ktorí posledných 10-20 rokov dosiahli veľa príjmov, ktoré neboli legitímne, či už je to úplatkami alebo E, zväčšovaním tých sociálnych nožníc, tak to sú tí, tí ktorí nepôjdu, e, ktorí to nebudú platiť a ten e, konsolidačný program je vlastne proti tým hodnotám, ktoré sú formulované v Lisabonskej zmluve. A to je aj ekonomický problém, pretože krajina, keď sa konsoliduje a keď chceme vyrovnať rozpočet, Ehm, e, keď sa neporušia staré privilegia, tak a preto vás prosím, aby ste zaujali postoj k tejto otázke, akým spôsobom vy, e, pokiaľ ide o greckú vládu, aj v rámci diskusí v e, Euroskupine chcete vplývať na to, aby práve tí, ktorí boli uplácaní, ktorí si peniaze nechali bokom, ktorí bývajú vo výlových štvrtiach a majú dané povolania, aby aj títo znášali svojim dielom e, cenu, aby e, sa Grécko ekonomickej depresie, ale aby mohlo zvládnuť tento program. Mojou úlohou nie je rozhodovať o tom, či vnútorné prerozdelenie e, je správne alebo nie. Mám k tomu ale samozrejme na to názor. My sme greckých kolegov vyzvali, aby fungovali e, viacerými smermi. Ide o to, že nie, že by sa, že sme to explicitne vyžadovali od nich, my sme poukázali na potrebu štrukturálnych reforiem a poukázali sme na to, že tá daňová spravodlivosť musí zohrávať úlohu tak, aby všetci, ktoré E, ktorí z rôznych príčin sú, e, sa podielali na tom gréckom pro- probléme, sa podielali takým dielom, akým možno priradiť. Od svojich gréckých kolegov e, z rôznych, najrôznejších úrovní viem, že je úlohou gréckej vlády zvýšiť efektivitu uh, daňových príjmov. A vy ste menovali tie miesta, ktorí, ktorí neboli dostatočne uh, kontrolovaní gréckým uh, štátom. V Grécku musia platiť tie pravidlá ako aj inde, to znamená, že tie širšie plecia musia znášať viac zodpovednosti než tie útlejšie a viem, že grécky daňový e, systém ukazuje tie najväčšie e, medzery aj v oblasti vymáhania daňových prostriedkov a som presvedčený, že grécké, e, grécka vláda tieto anomálie odstráni. Um, I... Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo štyrom rečníkom.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 analytika στην περίπτωση Pán Juncker, veľmi podrobne ste hovorili o greckom prípade a viete, že vysoké deficity, vysoké dlhy a straty v schopnosti. sú aj v iných krajinách. No a otázka teda je, či ste nad tým rozmýšľali, či ten pakt stability vôbec je správny. Zamýšľali ste sa nad tým, že tu sú možno aj nejaké štruktúrálne problémy, No a druhá otázka, hovorili ste o solidarite, o mechanizmoch e, na podporu Grécka. Mm, otázka teda je, či ste vy alebo pán Triše už si všimli, že čiastočne dávate také protichodné vyhlásenia a tým vlastne e, sa povzbudzuje určitá špekulácia a možno je to aj na úkor tých veľmi odvážnych opatrení, ktoré boli prijaté v Grécku. No a čo sa týka možnosti, že by Grécko alebo iné krajiny sa obrátili na MMF, ale MMF je predsa zastúpený teraz eh, vo výbore, a poli- a ktorý sledoval politické opatrenia v Grécku, takže je tu určitá spolupráca. A street? Yes, Mrs. Lully. Yes, Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som podakovať predsedovi Junckerovi za jeho uh, slova. Bolo to veľmi povzbudivé. Ako aj on, aj ja veľmi obdivujem, čo chce Grécko urobiť, pokiaľ ide o programy konsolidácie. Eh, poznám aj iné krajiny, ktoré by podobnú odvahu, pokiaľ ide ich rozpočtovú situáciu, ale naozaj obdivujem vašu dôveru, pán Juncker, ohľadne uplatnenia a realizácie tohto programu konsolidácie. No ale napriek tomu mám ešte otázku, ktorá sa týka nástroja. Vy ste povedali, že nenecháme Grécko len tak padnúť. vylúčili ste záruky na požičky zo strany členských štátov, lebo niektoré sa neprajú, ale povedali ste, že sa zvažuje nástroj, e, ktorý by možno smeroval k organizovaniu nejakých bilaterálnych nejakej bilaterálnej pomoci. Aký je teda rozdiel, ak napríklad krajina ako Nemecko sa nechce zúčastniť na takýchto e, zárukách, tak Otázka je, či sa bude podielať na, tých bilaterálnych, eh, na tej bilaterálnej pomoci. Neviem, ako... No, alebo či si myslíte, že sa teda na tom nebudú podielať, no potom je tu teda tá celá kakofónia rôznych hlasov, eh, vyjadrujú sa rôzne obavy. No a v celom tomto zmetku pani Lagarde tiež priliala svoju trošku kritizujúc nemeckú politiku, že tento model nemôžu uplatňovať ďalšie členské štáty v EÚ. Táto pripomienka samozrejme sa Nemecku vôbec nepáčila, pretože Ehm, Nemecko sa považuje za dobrého žiaka a kritizovať treba skôr tých slabších. Ehm, no a mnohí francúzskí ekonómovia sa vyjadrili, že Nemecko profituje z tej kúpnej sily, ktorú euro dáva jeho susedom. Ale možno, že je to model, ktorý by, ktorý by sa dal sledovať v EÚ. No v každom prípade nie sme v ideálnej pozícii na to, aby sme pán predseda povedali, ako ste povedali vy, keďže tu chýba nejaká základná orientácia Európskej menovej únie. And now Niklas Salvakros. Ďakujem teraz pán Niklas Salvakros. Ε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να θέσω Chcel by som uh, čo si povedať. Smeruje to eh, aj na kolegov, nielen na vás. Je to na zamyslenie. Zamýšľam sa nad tým, či teraz, keď eh, keby sa stalo, že by mala spol- jeden, jeden zo štátov, Spojených štátov, zo spolkových štátov, keby mal problém, ako by to riešili eh, Spojené štáty ako celok? Malo by, bolo by následkom, že by mal vystúpiť z Únie Spojených štátov Nemyslím si, že tu nejde o to, že či to je e, e, či ide o Francúzsko alebo Nemecko. Ide tu o všetkých. Ide o to, že Európska únia musí, byť, musí mať právnu osobnosť a, a, a, e, a právnu su, subjektivitu a m, musí to riešiť. Nemôžeme predsa pripustiť, aby e, tu vznikol taký veľký problém, že by nasledovali takéto e, veľké dôsledky paralelne e, k oslabeniu doláru, sa teraz snažíme tu ozaj zaviesť podobne slabé euro. A v súčasnosti ide vlastne len o to, aby sme realizovali akýsi e, test, ktorý by ukázal, aké, aké silné je euro, ale tiež aké silné sú aj e, zásady e, špičkových európskych politikov. To znamená tá jednota EÚ, či to naozaj prežije a zachová sa. Moja otázka znie, aké opatrenia by ste teraz e, odporúčali v euroskupine v spolupráci s Centrálnou bankou a ďalšími štruktúrami, aby sme euro zachovali. O to tu teraz ide. Od septembra sa teraz hovorí o situácii a keď sa pozrieme na túto situáciu euro-dolár na finančných trhoch a tiež e, čínska mena, tak sa mnohé udialo. A moja druhá otázka. Nevšimli ste si v Európskej únii to, že sl- uh, slabina tejto meny vytvorí veľké problémy pre všetkých v EÚ? Sophie Yes, thank you, Chair. Um... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja veľmi vítam vyjadrenie pána Junkera o tom, že je potrebné podporiť Grécko. A takisto zdieľam aj vaše názory na to, ak ako by mal zasahovať e, MFF do situácie v Európskej únii a myslím si, že mali by sme podporiť e, Grécko a oproti niektorým predrečníkom ja by som snáď chcela povedať len toľko, že Grécko si myslím, že je skôr obeťou. A ja si tiež myslím, že Grécko musí vyriešiť svoje vlastné problémy musí vyriešiť, e, e, ako, čo, čo sa doma stalo, možno, že tam to súvisia aj s nejakou trestnoprávnou činnosťou, to si musí Grécko vyriešiť. Ale celkovo, e, momentálne sa síce sústredíme na Grécko, ale to neznamená, že by sme mali tým pádom nevidieť ten širší obraz, pretože si myslím, že Grécko je vlastne len symptómom tých problémov, ktoré tu máme a, a choroba je práve ten, ten systém, v systéme ako takom a neboli, mali sme určité opatrenia, neboli sme ochotní ich, ich požadovať. E, vyzerá to tak, že sa je je to možno, že v prípade nejakej malej krajiny jednoduchšie dať dokopy štátne financie, aby to bolo všetko v poriadku, ale keď ide o veľké krajiny, ktoré potom nedržívajú fakt stability a rastu, tak to už potom je iná vec. Chcela by som vedieť, že v rámci posilnenia paktu stability či by nebolo dobre, keby pravidla boli naozaj záväzné a mm, prípadne zaviesť neurčité právomoci pre Európsku komisiu, aby mohla zasahovať aj do národných rozpočtov, prípadne aj ex ante, tak ako ste to aj spomínali aj vy, i keď áno, doteraz, doteraz to bolo stále veľmi veľké tabu a dovolili sme e FI sa pozrieť do národných rozpočtov, ale nebolo to tuto zatiaľ akceptované medzi štátmi EÚ. Takže ale keďže myslím si, že budeme musieť to riešiť, pretože zatiaľ sme nediskutovali ešte aj o tom, že môže skrachovať aj celý penzijný systém v Grécku a myslím, že o tom by sme mali diskutovať takisto. Takže predsednička, nech sa páči pán Juncker. Ďakujem, pani predsednička. A kolegovia sa vždy tvária, že majú len jednu otázku, ale keď ich počúvam podrobne, pozorne, tak títo štyria rečníci položili vlastne 20 otázok. Takže naozaj nie je len o 4 otázky. Jeden kolega sa ešte vrátil k téme skreslenia hospodárskej súťaže alebo konkurencieschopnosti chcel som povedať to, čo som už povedala aj predtým, že veľmi intenzívne sa zaoberáme touto témou. Budeme sa tým musieť veľmi intenzívne zaoberať. Všetky štruktúrálne problémy, ktoré z toho vlastne vzniknú. Zámerom euroskupiny je intenzívnejšie sa zaoberať skreslením hospodárskej súťaže a rozdielmi konkurencieschopnosti v rámci eurozóny. A určite to urobíme a aj v jednotlivých prípadoch to možno spôsobí, že um, sa konkrétne vyjadríme, uh, urobíme odporúčania špecifické pre dané krajiny. Urobili sme to už aj v minulosti, len sme to nezverejňovali. A krajiny, ktoré chceli, aby sa tieto špecifické odporúčania pre ich krajiny e, zverejnili, tak e, mali možnosť urobiť to vo vlastnej zodpovednosti. Luxembursko napríklad urobilo. A ďalšie, možno, ďalšie krajiny budú mať tiež túto možnosť. Takže toto je tiež téma, aby to bolo jasné. Ja ako taký, ako by povedal Kant, nie som za riešenie greckej krízy prostredníctvom MMF. Ja som presvedčený, že eurozóna samotná eh, musí tento problém vyriešiť, tak ako aj vláda USA Mm, keď bude mať Kalifornia nejaký finančný problém, tak sa neobráti na MMF a my by sme to tiež nemali. Mm, takže ja som naozaj proti tomu, aby sa len IVF e, zaoberal e, týmto problémom a Eurozóna by sa tomu mala teda venovať výklučne a nechcem ale popierať, že sú možnosti zapojiť intenzívnejšie nástroje MMF do riešenia problému, ale vždy podľa európskych pravidiel, aby som sa aby teda MMF a eurozóna spoločne, spoločným úsilím riešili prípad Grécko. ale bol by som rád, keby sa to riešilo teda v rámci pravidel eurozóny e, s pomocou MMF, ale nie MMF a eurozóna. Eurozóna možno s pomocou MMF. E, to sú teda diskusie na nadchádzajúce dni. E, pani Luling položila tiež viaceré otázky. Chcel by som odpovedať, že ako možný nástroj som vylúčil využitie zaručených požičiek spoločenstva, ktoré by teda zaručovali členské štáty, pretože dva, tri členské štáty eurozóny chceli vylúčiť využitie komunitárnych nástrojov. Jednoducho je to tak. Mohol by som sa vyjadriť k tomu postoju, ale Myslím si, že aj reč môjho tela je dosť jasná. Aby ste vedeli, čo si o tom myslím. Takže čo by sme si mohli predstaviť, by bol systém, nejaká medzivládna dohoda, uzavretá medzi členmi euro zóny, aby sme teda Grécku dali k dispozícii nejakú bilaterálnu pomoc. To je jediný nástroj, ktorý ostáva, ak vylúčime ostatné a ja by som teda tento prístup uprednostnil, aj keď upresňujem, že si nemyslím, že budeme tento nástroj potrebovať, keďže e, ten konsolidačný plán Grécka sa mi zdá mi postačujúci. No, máme tu ešte 9 rečníkov, čiže keby každý položil len jednu otázku a nie tri, bolo by to pre mňa jednoduchšie. Vy ste spomínali mm, nedávne vystúpenie pani Lagarde, ale nevyjadril sa k súvislosti s greckým problémom. Vyjadroval sa k inému súboru problémov, ktoré mm, momentálne riešime na úrovni eurozóny. To sú tie interné nerovnováhy v rámci eurozóny. A nie je to momentálne tá najnaliehavejšia vec pretože naozaj teraz ide o, vyriešiť, o, o to vyriešiť grécky prípad a tie nerovnováhy, ktoré tu vznikajú tým, že e, Nemecko je príliš e, proexportne orientované a export je vlastne hlavným motorom jeho rastu, to nie je tá prvá nerovnováha, ktorú naozaj musíme v rámci eurozóny riešiť, pretože sú tu aj ďalšie globálne nerovnováhy, ktoré sú nebezpečnejšie, ale chcel by som v prvom rade, aby členské štáty eurozóny, ktoré napríklad stratili na schopnosti alebo ktoré majú chronické štruktúrne deficity, aby sa tieto najprv pokúsili zlepšiť svoju konkurencieschopnosť predtým, než prejdeme e, k problému, ktorý možno spôsobuje Nemecko. Aj keď samozrejme je to problém vážny, a budeme sa mu venovať. Súhlasím s vami, keď hovoríte, že aj väčšie krajiny, iné väčšie krajiny než Grécko e, musia uplatňovať e, pravidla paktu stability a musíme vyvodiť samozrejme dôsledky z nedodržiavania, ale My sme samozrejme vyvodili dôsledky z eh, určitých eh, neplnení a samozrejme eh, malo to veľký dopad aj na susedné krajiny, čiže viackrát sme sa dopracovali k takým výsledkom, že bolo potrebné dať nejakú ďalšiu lehotu k dispozícii. Čiže určite Eh, je tu mnohé, čo treba urgentne riešiť. Financovanie napríklad dôchodkov, aby sme sa v budúcnosti vyhli nejakým šokom, aby teda naše sociálne modely jednoducho sa nezrútili, aby sme mali nejaký dôveryhodný finančný systém, systém financovania našich sociálnych modelov. A eh, problém financovania dôchodkov je určite závažným, ktorý finančným trhom a ďalším umožňuje z, e, posudzovať zhodu finančnej politiky, ktorú realizujeme. Čiže eurozóna musí celému svetu ukázať. E, čiže musí sa, musí sa e, realizovať dôveryhodná politika, aby teda e, sa mm, zachovala aj táto medzigeneračná e, zhoda a mm, musíme to teda riešiť. Right. We've now got a big problem. We... Teraz máme veľký problém, pretože máme 9 rečníkov a dostanete už len po 45 sekúnd a vás naozaj budem musieť vypínať, pretože inak sa nedostaneme žiadnym odpovediam. A jednoducho o, po, na, 20, po, na 25 budem musieť vás všetkých vypnúť a dám slovo pánovi Junkerovi a dám týmto slovom Tati Kráca, Goebbels. Tyson and Ramon Tremosa. So 45 seconds. Takže všetci máte po 45 sekúnd. Wolf. Žený pán predseda, mne sa zdá, že kríza nám ukázala, že musíme dovršiť spoločný trh tam, kde sa tak ešte neudialo a zabezpečiť, aby sme mali úzke prepojenie hospodárskej, fiškálnej politiky a tiež pracovného trhu. A mne sa zdá, že teraz, keď potrebujeme viac Európy, členské krajiny chcú pripustiť menej Európy. Ako si myslíte, že môžeme vyriešiť tento problém? Thank you, uh, Mrs. Dati. Ďakujem, pani Dati. Mrs. Dati. Merci, madame présidente. Euh, la... Ďakujem, pani predsednička. Tá kríza, ktorú momentálne zažíva Grécko, nás zavezuje, aby sme takúto diskusiu mm, viedli aj s komisiou ohľadne koordinovanej európskej politike. Minulý týždeň ste, pán predseda, Ah, sa stretli s eh, ministrami financí eurozóny, aby ste hovorili o podrobnostiach technickej pomoci pre Grécko. My sme teda zjednotení v eurozóne, tak v dobrom ako i v zlom, ak to môžem tak povedať. Čiže dnes naozaj eh, zodpovednosť eh, nemôže byť len respektíve podpora nemôže byť len na pleciach Grécka. Vy ste hovorili o potenciálnych riešeniach, hovorili ste, že bilaterálna pomoc eurozóny plus pomoc MMF. To sú riešenia. Na schôzi eurozóny môžete nám povedať, e, akým smerom sa chcú členské štáty uberať? Je tu nejaký harmonogram ohľadne pomoci pre Grécko? A bol vypnutý mikrofón. No, Pán predseda, chcela by som vedieť, ako reagujete na to, čo povedala e, Angela Merkel na vylúčenie z eurozóny. No prepašte, nemôžeme takýmto spôsobom fungovať aj s ďalšími otázkami, čiže keď niekto chce položiť když viac otázok než len jednu, tak ho vypneme a nedostane žiadnu šancu už. Ďalšia nasleduje pani Kráca. Ďakujem, pani predsedajúca. Téma Grécko, pán predseda. Jeden z ministrov veľmi jasne povedal, že sa nebudú žiadať žiadne dodatočné prostriedky, žiadne peniaze, ale jednoducho Grécko chce celkom jasné posolstvo trhom také, aby sa znížili e, úverové sadzby. Grécko okamžite potrebuje úvery a opatrenia. Doteraz e, tie trhy ešte nepresvedčili. grecký program a tiež komunitárna podpora. Ako si myslíte, že toto bude e, presne mať vyzerať táto pomoc na to, aby to trhy vnímali ako do, dostatočné? Ktoré pokusy môžeme prijať na to, aby to naozaj stačilo? Ďakujem. Robert. Euh, Vo všetkých menových zónach rôznych subjektov sú mm, možno nejaké asymetrické vzťahy medzi mm, subjektmi týchto menových zón. No a takisto aj v USA, ako aj v Únii sú mm, štáty výkonnejšie, štáty schopnejšie. No, spomínali ste Kaliforniu a to nie je celkom taký si prípad ako Grécko. No a USA, mm, dá sa povedať, že je tiež financované prostredníctvom e, Číny a zase Čína v Európe to sú Nemci, ktorí využívajú všetky výhody a sme v menovej únii, nemáme nejaké ekonomické vedenie, nemáme e, príslušný rozpočet a mali by sme mať aspoň jednotný trh pre eurobondy, aby bola garancia refinancovania. Ďakujem. Thank you, Philip. Monsieur Juncker, moyen... Euh, Dobrý deň, pán Juncker. Mám veľmi jasnú, veľmi jednoduchú otázku. Samozrejme, treba vyriešiť tento rozpočtový rébus a musíme sa vrátiť k udržateľnejším verejným financiám. Ako dlho to podľa vás bude trvať? ak budeme sa zameriavať len na náklady alebo na výdavky a ako ako dlho teda musia členské štáty pracovať na tom, aby sa dopracovali k nejakej väčšej konvergencii? Ďakujem pani predsednička. <clears throat> Ďakujem pán predseda. Boli ste celkom jednoznační vo vašich odpovediach, pokiaľ ide o európsky podporný mechanizmus pre Grécko Povedali ste, že ak to bude potrebné, tak áno. Chcem vedieť, čo to znamená toto slovo, ak to bude potrebné. Európska rada 11. februára čo si povedala a od 5. marca e, Grécko e, e, sa nemohlo dobiť nejakých požičiek na trhoch. Ukázalo sa však, že nie sú žiadne iné možnosti k, k úrokom z 5. marca. Ak sa teda nedohodneme na Európskej rade, tak Grécko musí hľadať ďalšie riešenia mimo Európskej únie, aby malo e, výhodné úvery. Ako sa to e, odzrkadlí na eurozóne ako takej? Merci, Ďakujem pani predsedničko, mám jednu pripomienku. Som šokovaná, že posledná rada ECOFIN neprijala opatrenia na to, aby e, s, boli možné aj také nekonvenčné opatrenia napríklad na trhu práce a podobne konali ministri práce sociálnych vecí. Čo sa týka greckého od oktobra 2008 sme vedeli, že táto hypotéza sa môže dostať na súl a myslím si, že by bolo, bývalo o mnoho lepšie, keby sme vtedy boli otvorili možnosť využitia článku 122 a všetci by boli o mnoho pokojnejší a boli by sme boli vyzbrojení na to, aby sme vládali tú greckú situáciu. Dnes všetci sa obracajú na pak stability, aby sme sa opäť e, stali ešte represívnejší. už, nebolo by už naozaj vhodnejšie, aby sme prijali opatrenia, ktoré nebudú zhoršovať rozdiely medzi členskými štátmi e, nie je to nejaké represívne, mali by sme nevyužívať také represívnejšie, ale skôr kooperatívnejšie uh, nástroje. Ja. Thank you, Madam Chair. Last week... Ďakujem, pani predsednička. Minulý týždeň pán um, Jose z banšky, Španielskej banky povedať, e, že aké je zadlženie, aká je zadlženosť. 450 e, miliard eur, to je miesto, ktoré, množstvo, ktoré zodpovedá španielskému HDP. Takisto aj minulý týždeň predseda Španielskej obchodnej komory podľa, že aspoň 13 z tejto sumy, 30 z tejto sumy sa nikdy ani nebude môcť vrátiť späť. Nuž e, sa stáva a potom bude teda Španielsko ďalším problémom pre euro. Predsednička, pán Juncker, držíme pána Trišeta ešte vonku pred dverami, takže dávame e, vám pár minút navyše. E, pán Juncker, využijem tieto minúty, ktoré mi dáte, ale kľudne ho môžete pozvať dnu, no nech príde medzi nás. Ne Pani predsednička, nebudem odpovedať na všetky otázky, pretože v niektorých otázkach už som eh, buď odpovedal, alebo eh, čiastočne som odpovedal, nebudem teda zopa- eh, opakovať všetko, čo som už povedal. Chcem len povedať, že Grécko. Mnohé otázky sa týkali aspektov, o ktorých som už hovoril. Grécko musí mať taký program e, rozpočtovej konsolidácie, aby sa mu umožnilo ozdravenie verejných financií. E, Grécko musí prijať dôveryhodné opatrenia, ktoré preukážu, že Grécko je naozaj e, odhodlané do, ozdraviť verejné financie, ak finančné trhy majú naďalej špekulovať proti Grécku, hoci Grécko urobilo všetko a urobí všetko, aby ozdravilo svoje verejné financie, tak eurozóna musí byť pripravená, aby pomohla Grécku na základe nástroja, ktorý e, ešte nemá zmysel dnes do detálov odhalovať, ale budeme ho mať k dispozícii v správny čas. Všetky tie predstavy, že by sa krajina vylúčila z eurozóny, sú podľa mňa mm, nesprávne. Nikto nenavrhol, aby Grécko bolo vylúčené z eurozóny. Mm. Všetko to, čo sa uveralo týmto smerom, sa netýkalo gréckého prípadu, ale skôr nástroja, ktorý EÚ a eurozóna by mali mať k dispozícii nadchádzajúcich rokoch. Myslím, že tie paralely z USA sú čiastočne správne, čiastočne nesprávne. E, USA mm, sú centrálnym, centralizovaným štátom, čiže majú k dispozícii všetky tie nástroje, ktoré má k dispozícii centrálna vláda a to EÚ nemá. Nemá k dispozícii také nástroje, ktoré by mohli mm, využiť teda centrálne vlády. No a samozrejme, e, treba mať aspoň nejakú minimálnu harmonizáciu, pokiaľ napríklad niekedy fiskálne Prahy, my sme urobili určité kroky, pokiaľ ide o DPH, pokiaľ ide o spotrebnú daň. Eh, robíme teda kroky, ale samozrejme nechceme úplne zničiť tú zdravú konkurenciu medzi členskými štátmi v rámci aj menovej zóny. Ja som, Robert, hovoril o emisiách eurobondov eh, pred tromi rokmi. Moje odporúčanie nebolo využité. Bolo dosť príležitosti na to, aby som eh, presvedčil svojich partnerov o tom, že by asi bolo vhodné mať takýto nástroj. Neurobilo sa to, no a teraz e, sú tu také snahy. Z... No ale ja som určite za takúto novú inštitúciu. A musíme sa pozrieť na to, či treba niekde pozmeniť e, zmluvu, alebo či sa to dá v rámci existujúcich ustanovení nejako riešiť každom prípade je potrebné, aby sme k dispozícii mali takýto nástroj, ktorý by mohol fungovať bez toho, aby z toho vznikali nejaké veľké drámy, aby z toho boli nejaké principiálne otázky, mm, ako sa momentálne kladú. Euh, no a treba určite dopracovať ten interný trh aby to bolo solidnejšie, koherentnejšie. A ja si vždy myslím, že článok 122 zmluvy nie je právnym základom, na ktorom by sme mohli zakladať eh, všetky kroky v prospech Grécka. Ja som povedal pani Daty, že Súhlasím s tým, že pre Grécko prvou eh, prioritou je ozdravenie verejných financií a členovia eurozóny sú pripravení Grécku pomôcť, ak by Grécko potrebovalo nejakú finančnú podporu od iných členských štátov eh, eurozóny. Na čo sa týka vylúčenia eh, štátu z eurozóny, už som odpovedal, že som jednak proti tomu a po druhé keby tu bol takýto mechanizmus, e, ktorý by umožňoval niekoho vylúčiť, tak by tu mal byť mechanizmus, ktorý by aj nejakému členskému štátu mal umožniť e, odísť z eurozóny, ak by ste prijal. Čiže je tu taká dvojitá inovácia. A to by ale destabilizovalo menovú zónu v, na celom uh, rozsahu No, myslím si, že je teraz naozaj vhodný čas, aby som presne na minútu nechal uh, priestor uh, šéfovi Centrálnej banky. So many questions. Ďakujem pekne, prepáčte, že sme museli takto z, zúžiť množstvo otázok. Vlastne chcela by som povedať, že naša budúca výmena názorov je určená na 4. októbra, takže budeme sa tešiť na vtedy 2010. Ďakujem. there'll be a short interlude for two or three. Máme dvoj, minútovú prestávku krátku. Okay, everybody, if you could uh, sit down. Dobre. Milí kolegovia, je veľmi ťažké toto to riešiť, keď máme takýchto excelentných hostí jeden za druhým. Tak či onak, dovolte, aby som privítala predsedu Európskej centrálnej banky, ktorého všetci veľmi dobre poznáme, pretože máme s ním pravidelný monetárny dialog a taktiež aj Očakávame, že budeme diskutovať aj o otázke Grécka, vrátanie našich eh, prieskumov situácie. v súvislosti s gréckými problémami. Ako zvyčajne, pán Triše najprv bude mať svoje úvodné slovo asi 15 minút a potom budeme mať diskusiu, kde budete môcť položiť otázky a chcela by som požiadať, e, aby kládli veľmi zložité a dlhé otázky, pretože potom vlastne vezmete čas ďalším kolegom, ktorí sú na rečníckom zozname trošku ďalej a tiež pán Triše nebude môcť odpovedať na všetky otázky. Takže ďakujem pekne za to, že ste medzi nás prišli. Vítajte v našom výbore a nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani predsedajúca, ctení poslanci ekonomického a hospodárskeho výboru, je to pre mňa veľká čest byť tu s vami poprvýkrát v roku 2010 eh, za posledné naše do, mes, do posledné mesiace od decembru 2009 E, sa postupne obnovuje situácia v eurozóne, ale existujú niektoré problémy v niektorých krajinách aj s vývojom finančných trhov, ktoré viedú vlastne k diskusii o eurozóne a jej fungovaní. A tá diskusia tým pádom je veľmi, veľmi nača, dobre načasovaná. Takisto sme svedkami toho, aké veľké výzvy e, sú tu pred európskym európskou hospodárskou politikou v súvislosti s finančnou krízou. Takisto aj vidíme, čo to znamená mm, zodpovedne sa stavať k európskej hospodárskej politike aj finančnej politike. Stabilita spoločnej meny je zodpovednosťou všetkých. Dnes, ako je to aj zvykom, na báze vyhodnotenia ekonomickej situácie. Budem sa teda zaoberať e, elimináciou tých nekomerčných opatrení, ktoré boli prijaté v rámci krízy. Potom sa budem venovať dvom témam, na ktorých sme sa dohodli, najmä pokiaľ ide o rozpočtovú politiku a e, nerovnováhy vo svete. Takže čo sa týka ekonomických a monetárnych vývojov, ako viete, e, už od predchádzajúceho hearingu situácia sa zlepšuje, aj keď je to ešte zatiaľ len skromným tempom. Očakáva sa, že sa zvýši um, rast z 0,4 v porovnaní so štvrtým kvartálom a posledný vývoj potvrdzuje, že môžeme očakávať aj skromný ne, ne, obnovu situácie. To aj vlastne v línii posledných predpovedí ECB. Takisto aj ostatné inštitúcie potvrdzujú e, toto očakávanie s ročným rastom okolo 1% v roku 2010 a pričom sa to urýchli v roku 2011 2011. Um, hm, rizika sú viac menej vyvážené, avšak ale ako bolo predpovedané aj minulý rok, obnova bude pomerne nerovnovážna medzi jednotlivými regiónmi a odvetviami aj z hľadiska časového budeme sa snažiť tomu zabrániť. Čo sa týka cenových vývojov, naďalej sme svedkami nízkej inflácie a takisto nízke inflačné impresie za posledné mesiace. Inflácia v posledný mesiac sa zvýšila o 0,9 v porovnaní s minulým rokom a vlastne je tu cenová stabilita a vyzerá to aj tak, že takáto situácia bude vyvážená. Očakávame, že budeme asi v, maximálne v zóne do 1% a musí, pretože to bude v línii s relatívne pomalým obnovou hospodárstva. Moderná tá analýza podporuje to, že dojde k represiám nízkej inflácie v strednodobom výhľade, čo e, takisto očakávame, že na porastú pôžičky podnikom, um, aj keď ešte ostanú určitú dobu na nízkej úrovni, za, zatiaľ čo mm, požičky pre domácnosti sú zatiaľ pozitívne a sa posilňujú. Toto všetko je v súlade alebo s pravidelnosťou eh, bývalých eh, tých ekonomických cyklov. Zatiaľ nemáme ešte žiadne dôkazy o obmedzovaní pôžičiek. Situácia si v jednotlivých krajinách sa je, je rôzna aj podľa jednotlivých eh, odvetví do veľkej miery je nedostatok eh, eh, prostriedkov pre úvery vyplýva z bezprecedentnej situácie roku 2009 Avšak e, budeme mať e, cieľom, e, aby sme držali infláciu v nízkej úrovni maximálne v dvoch, do výšky 2 hľadiska strednodobého. Takisto ECB ponechala úrokové sadzby nezmenené, pretože považuje súčasné hladiny za vhodné. Takisto z naše zníženia úrokovej sadzby minulý rok e, pomohli trhom, aj bankám, aj domácnostiam a takisto aj podniky začali fungovať e, dobre a táto, toto musí byť videné spolu s neštandardnými opatreniami, ktoré ECB prijala. Tieto opatrenia, konkrétne zabezpečenie um, plnej um, likvidity bankám pre z jednoročného stručnou výpovedou to pomohlo bankám zabezpečiť prostriedky za priaznivých podmienok a to celé viedlo k stabilizácii trhov a takisto aj posilnilo to, že mohli sme znížiť úrokové sádzby. V súlade s e, e, posúdením ekonomickej a menovej situácie rada sa rozhodla začiatkom tohto roku, že bude pokračovať v postupnom e, zrušení tých mimoriadných opatrení, pretože nechceme podporovať tú určitú závislosť. Banky budú budú musieť naďa, e, prevziať svoje vlastné iniciatívy a potrebujú k tomu aj stimuly. 12-mesačné operácie už vypršali a 6-mesačné z budúceho týždňa budú už posledné. Um, okrem toho sme sa rozhodli, že za, opäť zavedieme um, ďalšie nástroje pre pravidelné štvormesačné operácie do konca apríla. Zároveň zabezpečíme prostredníctvom bankového systému neobmedzený, no, neobmedzený prístup e, financovaniu prostredníctvom centrálnych bank cez, s krátkodobými e, lehotami týždeň a mesiac a to bude trvať do polky oktobra tohto roku. Je to, preto by sme podporovali poskytovanie úverov v e, európskom priestore. Chcel by som ešte povedať niečo z hľadiska dlhodobej monetárnej politiky, ktorá viem, že vás zaujíma. Osobitne otázka vzťahu medzi menovou politikou a cenami aktív. E, finančná kríza vlastne obnovila dlhodobú diskusiu o vzťahoch medzi menovnou politiku a e, s cenami aktív. E, toto je jasná otázka, že či by mala monetárna politika sa snažiť brániť bublinám alebo tomu bublinám nad cenami aktív. No už ECB zastupuje taký, zastupuje taký názor, že um, je dôležité riešiť výzvy eh, mm, trvoužateľnou cenou aktív, čiže bolo by dobre zabezpečiť cenovú stabilitu strednodobého hľadiska a zabezpečiť aj trvalodateľné finančné trendy a zabrániť netypickým eh, výkyvom, pretože to môže spôsob ohroziť cenovú stabilitu z dlhodobého hľadiska. A keď e, sa budú e, ďalej e, rozširovať nerovnováhy, tak potom bude musieť naša monetárna politika veľmi rýchlo odhaľovať takéto situácie a potom reagovať dlhodobejšími opatreniami v prospech cenovej stability pričom bude musieť zároveň prispievať aj finančnej stabilite. Naša monetárna analýza, ktorá sa sústreďuje na monitorovanie prostriedkov a úverov, e, vyžaduje alebo robí presne to. Je to strategický rámec a predstavuje určitý e, stupeň e, určitý vietor proti cenám a proti rastu cien aktív. Čiže ECB pripravila aj eh, kon, eh, dokument z hľadiska analýzy mien a, a takisto rizik na cenovej sta, stability a rizik eh, cien aktív počas finančnej krízy. Teraz by som sa ešte vrátil k fiskálnej politike. Ako viete, finančné e, sektory podporujú podpora teda pod, to, čo sa udialo v niektorých krajinách, viedlo k tomu, že došlo k určitým nerovnováhám a niektoré krajiny e, prekročili trojpercentnú hranicu deficitu a za týchto okolností e, stav pakt stability a rastu, ktorý vlastne bol zavedený na to, aby zabezpečil dobrú fiskálnu situáciu, ten bude musieť byť práve preto tvrdo uplatňovaný a ECB volá potom, aby jednotlivé vlády boli silnejšie zaviazané k tomu, aby dodržali všetky ustanovenia tohto e, paktu. E, musia tomuto venovať najvyššiu prioritu e, v kontekste zabezpečenia obnovy hospodárstva a dostať späť to všetko pod hranicu 3 podľa odporúčaní ECOFINu. Na báze programu stability vlády budú e, asi mu, musieť prijať ďalšie opatrenia, aby e, sa napravili nadmerné zadlženia z hľadiska strednodobého. Čo sa týka e, fiskálnych úprav, vítame sústredenie sa na e, výdavkovú stranu, pretože výdavky vo verejnom sektore sa výrazne v tejto kríze zvýšili a je potrebné zabezpečiť konsolidáciu vlády takisto môžu zlepšiť aj kredibilitu fiskálnej konsolidácie prostredníctvom určit- rozpočtových opatrení a zavedením štrukturálnych reforiem. V tomto kontexte aj vítam iniciatívu Európskej komisie stratégia Európa 2020 a takisto úlohu Európskej euroskupiny v v rámci, v rámci dozoru. A základné princípy zmluvy a paktu musia byť jednoducho dodržané a chránené. Um, úspešný eh, eh, odchod z tejto krízy si bude vyžadovať ambiciozne opatrenia a veľmi silnú politickú vôľu z hľadiska uplatňovania všetkých týchto opatrení. Ale som presvedčený, že európsky tvorcovia politiky budú úspešní v tom, že opäť eh, zabezpečia kredibilitu verejných financií a že viaceré vlády podniknú opatrenia, tak ako sme boli teraz svedkami v Grécku a že to e, bude ten správny, všetko správ, povedie ku, e, ku konsolidácii nerovnováh. teda by som ešte chcel hovoriť o nerovnováhach tieto nerovnováhy, ktoré tu sú, to sú, predstavujú obrovské e, kapitálové toky do niektorých krajín a tieto boli financované vydávaním finančných nástrojov, ktorých hodnota sa otriasla počas finančnej krízy. A nerovnováha vlastne odráža nedostatok, alebo nedostatok strednodobého plánovania a stability makroekonomických politiky v tých kľúčových krajinách, ktoré sú deficitnými. E, Euro, zo, europriestor vlastne neprispel vytvoreniu týchto globálnych nerovnovách, ale jeho e, bežný účet zostal takmer vyrovnaný. E, kríza však vyvolala určitú nerovnovážny vývoj, ale to, to bude musieť vyrovnávať. Sú tu niektoré dôležité štruktúrálne faktory, ktoré spôsobili práve tie takéto nerovnováhy, sú ešte naďalej, alebo existujú ešte naďalej, pričom existuje tu riziko, že takýto nerovnovážny vývoj by mohol, e, by mohol spôsobiť, že sa teda mu nevyhneme e, ale dá sa to teda tomu vyhnúť len keď sa príjme naozaj veľmi, veľmi tvrdá politika hľadiska deficitu rozhodnutie G20 pokračovať v procese vzájomného o hodnoteniami vyhodnocovania makroekonomických politík. To by mohol byť celkom dobrý postup a tento proces si bude však vyžadovať vzájomnú e, kontrolu a tie krajiny ktorých sa to týka, budú musieť prejaviť veľmi silnú vôľu a prevádzkovú schopnosť zmeniť svoju domácu politiku podľa týchto plánov. To budú nevyhnutné podmienky, aby sa zabezpečilo lepšie fungovanie globálnej ekonomiky a europriestor môže do tohto e, procesu vstúpiť aj z hľadiska svojej strednodobej e, orientácie v oblasti menovej a makroekonomických politík. Uzavrel by som to tým, že makroekonomické nerovnováhy eh, nie sú len na globálnej úrovni, ale vyskytujú sa aj v europriestore a tieto nerovnováhy sú naďalej výzvou a odrážajú práve nedostatok, eh, eh, nedostatky v jednotlivých členských štátoch. Aj prejavuje je to výsledkom toho, ako niektoré krajiny uplatňujú svoje fiskálne opatrenia a podobne. A jednoducho všetko, čo robia, musia viac dostať do súladu s pravidlami eurozóny. To by potom priviedlo tieto krajiny k hospodárskym e, výhodám aj v rámci EMU. Ďakujem, pani predsednička. Uh, um, as... Ďakujem pekne Ako zvyčajne otázky majú mať 1,5 minúty a odpovede 3,5 minúty, tak aby sme e, mohli mať e, dobrý dialog. Jean-Paul Gozes na prvú otázku. Nech sa ti páči. Merci, madame le... Ďakujem pani predsednička a ďakujem pán predseda za vaše vystúpenie, ak dovolíte. Tak ako pánovi Junkerovi pred chvíľou poviem, že Naši občania už o tom, teda už tomu veľmi nerozumejú. Globálne celkom veria euru, majú celkom to teda Európska centrálna banka má celkom dobrý imič. No ale v dnešných turbulenciách už vlastne nevedia, že či sme tu ešte v nejakej solidarite, kde máme spoločné, spoločnú menu, jednotnú menu, alebo či e, zaobchádzame rôzne s tými, ktorí patria do nejakej inej zóny. Takže e, Eh, určite si cením to, čo ste verejne povedali, ale chcel by som vás poprosiť, aby ste sa podelili s nami o vaše súčasné úvahy, pokiaľ ide o prípustnú pomoc pre Grécko alebo nejaký ďalší štát, ktorý bol v problémoch. No a po druhé, vy ste sa tomu už čiastočne venovali. Eh, Poveda- mohli by ste nám povedať, či si myslíte, že je alebo nie je potrebné eh, posilniť preventívny aspekt paktu stability a rastu a aké opatrenia by sa dali prijať v prípade problémov, aby to nenaš, nenastalo všetko príliš neskoro. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem za tieto otázky. A pokúsim sa byť čo najstručnejší. Chcel by som povedať poprvé, že Európska centrálna banka vždy ehm, veľkú hodnotu prikladala e, rozumnému rozpočtovaniu. Momentálne sme vo veľmi komplikovanom období, ktoré nasleduje po rokoch 2004-2005, e, kedy sa viaceré krajiny chceli zbaviť paktu stability a rastu. A ja by som vám chcel povedať, že tie tri veľké krajiny eurozóny vtedy e, boli toho názoru, že by bolo potrebné zásadne uh, oslabiť dopad paktu stability a rastu. My sme to vždy veľmi bránili eh, v Európskej, eh, teda pardon, v eh, hospodárskej a menovej únii sú písmena EHM, čiže máme máme hospodárskú aj menovú úniu a potrebujeme teda aj hospodárskú aj menovú politiku. No a potrebujeme tu určitý dohľad zo strany partnerov, a to je naozaj nevyhnutné. No dnes e, jasne vidíme, musím povedať, že vždy sme hovorili aj v tých najťažších obdobiach, že ak by sme zanedbávali význam e, rozpočtové, rozumného rozpočtovania, tak e, v budúcnosti budeme mať veľké problémy. Takže naozaj treba robiť všetko preto, aby pak stability a rastu, ktorý bol reformovaný práve preto, aby sa posiela tá preventívna časť a nie aby sa oslabila tá časť sankcií. Ehm, tento pak sa a rastu treba naozaj rigorózne uplatňovať. A v súčasnej situácii chcem povedať dve veci. Poprvé, myslím si, že e, verbálna disciplína e, má tiež maximálny význam. Jedným z problémov m, porozumenia, o ktorých hovoríte, je asi tá rôznorodosť všelijakých vyhlásení. Ja by som bol naozaj za to, aby rôzne inštitúcie e, sa najprv dobre zamysleli a potom vyjadrovali svoje stanoviská čo najjasnejším spôsobom, tak ako to urobili počas eh, posledného eh, samitu hlav štátov a vlád. Tá bola prijatá veľmi jasná pozícia, ktorá samotná bola eh, veľmi dobre pochopená všetkými tými, ktorí si to vyhlásenie vypočuli a Eh, je jasné, že ide o nové rozhodnutia, ktoré príjma grécka vláda v situácii, ktorú všetci vnímame ako veľmi ťažkú. No a teraz ešte niečo k vašej tretej otázke, ktorá sa týka podmienok eh, podpory. Eh, podľa mňa je potrebné dodržiavať následné podmienky. V prvom rade E, netreba si e, pliesť e, transfery alebo dotácie a nejakú, nejakú požičku bez nejakých podmienok, aké kladie napríklad MMF. Čiže podľa mňa môže ísť naozaj len o požičku bez nejakých prvkov, ktoré by presovali nejakú dotáciu, čiže to musí byť veľmi jasné. Uh, Čiže nesmieme si pliesť eh, dotácie, transfery a takéto nejaké nepodmienené eh, pôžičky, pokiaľ ide o ECB, tak eh, určite je možná takáto pôžička. Po druhé, je nesmierne dôležité, aby okrem teda bežného uplatňovania paktu stability a rastu bola ešte jedna konkrétna podmienka, ktorá musí byť veľmi rigorózne dodržiavaná a myslím si, že nedávne rozhodnutia, ktoré prijala grécka vláda, ktoré my sami sme označili, ja som ich označil ako odvážne, a my sme ich označili na Rade guvernérov ECB e, ako presvedčivé. To je určite súčasťou tejto podmienenosti, kondicionality, tak ako ju požadovali šéfovia štátov a vlád eurozóny. A e, ďalší prvok, ktorý je veľmi dôležitý podľa mňa, e, pre e, takúto nepodmienečnú e, podporu alebo nejaké, teda nie dotácie, je, aby krajina samotná e, mala takúto potrebu. Čiže ak je tam nejaký takýto veľký bezpro, bezprostredný problém pre celú krajinu, e, tak e, v musí to byť taká mimoriadná situácia a samozrejme táto mimoriadná situácia musí byť e, problémom pre celú eurozónu, tak ako to povedali šefovia štátov a vlád e, vo svojom vyhlásení. Takže toto sú podmienky, ktoré Európska centrálna banka vidí um, pre takúto podporu, ehm, ktorá by bola sprevádzana veľmi rigoróznymi podmienkami, ako som ich práve pomenoval. No a bol by tam určitý stabilizačný prvok pre celú eurozónu. Asi som trošku dlho hovoril a pani predsednička, musíte mi prepáčiť. Ospravedlňujem sa, že som hovoril tak dlho. Nerada hovorím poslancom, aby kládli nezaujímavejšie otázky. Budeme musieť byť disciplinovej. Pani Wortmann Kohl je ďalšou. Oh yes, sorry. Je prítomná? Ďakujem, pani predsednička, a chcem poďakovať pán prezident Triše, že ste prišli. V svojej otázke by som sa chcela eh, eh, venovať tej preventívnej časti paktu eh, rastu a stability. Povedali ste, že tá preventívna časť tohoto paktu by mala byť ešte posilnenejšia a že by sme ju mali striktne uplatňovať. Dejiny nám ukazujú, že to nejde len samo od seba. Maďars- Nemecko a Francúzsko v dobrých časoch povedali, že by, by sa tento pakt mal oslaviť. A teraz v takýchto časoch, keď sa pozrieme na bankový dozor a ten e, slabý kompromis, ktorý sa prijal v rade, že tak rýchlo po kríze sa opätovne vynorili národné e, záujmy a išli do popredia. V tejto súvislosti ste povedali, že ten preventívny E, tá preventívna zložka má byť posilnená. Ako to myslíte konkrétne? Ako ďaleko máme ísť? Napríklad, že by sme zasahovali do politiky hospodárskej súťaže. To nie je predsa závislé od členských krajín. Tu má kompetenciu komisia. Alebo máte teda nejaké iné podnety, ako by tento preventívny, tá preventívna časť mohla byť posilnená? Your... Uh, Ďakujem za vašu otázku. Zdôraznil by som, že máte v plnej, miene, v plnej miere pravdu, že v určitých eh, chvíľach dokonca krajiny, ktoré to nezvykli navrhovať, požiad, eh, eh, žiadali o zmenu tej trasy v, v roku v, de, v januári 2005 bola žiadavka, že či je fiskálna fiškálna politika spravodlivá a či len tým, že ste v súlade e, s, hodnotami 3 e, hrubého domáceho produktu, či len toto je dostatočný e, indikátor. Najvýznamnejšie kritéria je dobrá politika pre rast a zamestnanosť a tak ďalej a tak ďalej. Takéto boli pravidla v čase, keď sme mali pokušenie možno do určitej miery e, nerešpektovať. O tomto sme do veľkej miery rozmýšľali a podľa mňa zásadný problém pre prevenciu spočíva v tom, aby každý, e, každá členská krajina e, eurozóny, ale aj 27 členských krajín, pretože aj na 27 krajín sa vzťahuje tento pakt. Jediný rozdiel pre eurozónu je ten, že v euro, pre eurozónu možno rozhodnúť o sankciách zo strany členov, ale princípy, pravidlá paktu rastu a stability e, platia pre 27 členov. A zdá sa, že rovnaký problém e, je tu, pokiaľ ide o ten morálny tlak zo strany partnerov, e, pokiaľ ide o členov eurozóny aj 27. -čky. Vidíme teraz, že ktokoľvek z nás môže vlastne ovplyvniť celý európsky priestor Videli sme tú demonstráciu a to je určite niečo, čo vedie k zodpovednosti každej členskej vlády e, eurozóny osobitne. A mne sa teda zdá, že tá odhodlanosť e, vyvíjať morálny tlak je veľmi silná a samozrejme, že si dokážete predstaviť využitie ďalších opatrení, sami ste to spomenuli v iných oblastiach, či už e, ide o e, transfer dotácií na základe normálnych pravidiel EÚ. Každý e, tu môže vymýšľať rôzne kanály na poskytnutie toho posolstva, ale čo je podľa mňa veľmi dôležité, je to, aby tu bola veľká miera zodpovednosti a politická angažovanosť, pokiaľ ide o stabilitu, pretože to je v centre tohoto paktu tlak partnerov je veľmi, veľmi dôležitý. Ďakujem. Pani Kraca. Ďakujem, e, pani predsedajúca. Pán e, prezident, hovorili ste o téme, e, ktorá sa týkala cieľu, cieľu Európskej centrálnej banky. Hovorili ste o tom, že je dôležitejšie byť nezávislý od mimoriadných opatrení a od vlád. A chcel by, Chcela by som to preniesť na grécky príklad. Ak by štátne e, pôžičky gréckej vlády boli akceptované e, centrálnou bankou, bola by toto možnosť podporiť Grécko na základe osobitne ťažkých okolností? Ďakujem. we accept. Áno. Áno, my by sme akceptovali ich na základe terajších pravidiel takéto štátne uh, pokladničné poukážky. Grecké vlády by sme akceptovali. Me, prodre, me hovoríte, eno, stine, stine poria. Áno, um, keď teda podporné opatrenia by boli odobraté malo by Grécko osobitné zaobchádzanie. Viem, že e, akceptujete v súčasnosti, ale keď opatrenia potom budú e, stiahnuté, myslíte si, že potom by tu bola taká možnosť, že by e, Európska centrálna banka slúbila Grécku osobitné zaobchádzanie, pretože bolo tu prislúbené viac podpory než iným krajinám, ktoré neboli až tak postihnuté krízou. Ďakujem v súčasnosti rozhodnutia, ktoré boli prijaté gréckou vládou, som e, kvalifikoval a my očakávame, že budú plne teda implementované s maximálnou mierou odhodlania. Ja som teda povedal, že boli aj presvedčivé, aj odvážne. Takisto očakávam, a to je e, môj odhad, že že v centrálnej banke si uvedomujeme, že pozorovatelia, účastníci trhu a všetky finančné inštitúcie postupne si uvedomia, že toto je presvedčivé a dôvod, prečo e, táto moja úvaha vznikla, je tá, že nebudeme mať problémy, keď e, tieto vynimočné opatrenia e, stiahneme, toto je moja, moja, moja, moja, moja, moja úvaha, pokiaľ ide o tieto slúbené záruky. Ak by sa stalo, že ak by sa zdalo, že táto úvaha je prioptimistická, a ja si nemyslím, že to tak bude, tak by sme sa na situáciu pozreli, ale v tejto fáze vychádzam z toho a opätovne si myslím, že ak zoberieme do úvahy opatrenia, ktoré boli prijaté, vieryhodnosť plánu obnovy by postupne mal byť pozorovateľmi i trhmi akceptovaný. Ďakujeme. Udo? Vážený pán predseda, mám tri celkom jasné, krátke otázky. Hovorili ste, pán prezident, o zabezpečení úverov v, európskej zo- v eurozóne, v Európskej únie a že sa tu samozrejme v tých úverových podmienkách odzrkadľuje aj situácia v členských krajinách, ale sú tu aj umelé skreslenia, skreslenia špekulatívneho charakteru. V daných situáciách vidíte, vnímate aktérov alebo produkty, ktorý, ktoré by mohli prispieť k takýmto skresleniam a čo môžeme urobiť. A druhá otázka, sú tu politici, ktorí hovoria o potrebnom vyhodení do, doslova európskej zóny. Sme tu teraz e, pred akousi eurozónou a la carte, e, kde pri chybách vás vyhodia, alebo kde môžete vystúpiť a zasa vstúpiť. To teraz som si myslel, že tu máme predsa aký komunitér, kde sa hovorí o tom, že sme časťou eurozóny. Aký je váš odhad? A tretia otázka. Hovorili ste o nerovnováhach aj vo vnútri eurozóny aj v rámci Európskej únie krajiny, ktoré, ktoré majú vysoké exportné prebytky alebo vysokú produktivitu alebo oboje, čo by mali tieto krajiny robiť v danej situácii, aby sa správali čo najrozumnejšie, aby sa v danej ekonomickej situácii čo najlepšie správali z pohľadu Európskej centrálnej banky. Uh, ďakujem. Uh, naozaj ďakujem za vašu otázku. Prvá otázka týkajúca sa uh, toho, toho dopadu, potom druhá otázka e, eurozóna, tretia otázka týkajúca sa prebytkov a vysokej produktivity a relatívnej konkurencie schopnosti niektorých členov. K tej prvej otázke vám poviem, že sa zdržím nejakého obviňovania trhov, e, nástrojov, e, CDS a tak ďalej. Nemyslím si, že by sme to mali robiť na základe jedného konkrétneho pozorovania. Máme problém, že trh je oveľa transparentnejší a že finančné inštitúcie i nebankového charakteru a e, inštitúcií, ktoré vyvíjajú pákový efekt, že sú transparentnejšie, že finančné nástroje vrátane de- derivátov sú oveľa transparentnejšie a tento proces e, pre- prechádza e, sprostredkovaním G20 a ďalších orgánov, ale je tu množstvo práce, ktorú treba odviesť, ale vychádzajúc z tohoto si myslím, že by sme nemali nevyhnutne e, zamieňať ten veľký centrálny e, obraz, kde ide o celkovú e, reformu finančného trhu na globálnej úrovni. Tu treba mnohé urobiť. Ja vám naozaj dôverujem, že ak v tejto situácii všetci účastníci uznajú celkom jasne, čo sa deje e, zo strany Grécka napríklad, tak trhy e, a ceny na trhu by výrazne klesli. To je len e, taký, taký, taká moja úvaha v štádiu rozpracovania, ale myslím si, že je to veľmi vážna otázka, neberiem ju ľahko vážne. Pokiaľ ide o príslušnosť k eurozóne, už nejde o nejaký klub à la carte do eurozóny vstupujeme na to, aby sme e, mali spoločné ciele a všetci, ktorí sú v nej, sem vstúpili na základe viac e, stranného konsenzu. A vo vnútri eurozóny opätovne máme spoločný osud. Zdieľame spoločný osud. Máme naozaj spoločný os- osud a pre mňa je absurdná tá hypotéza, ktorá hovorí o vystúpení z eurozóny, čo mimochodom ani právne nie je možné. Momentálne tá otázka nie je prípustná. Nemyslím si, že by to mala byť otázka ani v budúcnosti, pretože podľa mňa to nie je v súlade so samotnou podstatou toho, čo je eurozóna. A opätovne, ak chceme čosi posilniť, tak prá, práve je tu tento, tento duch zodpovednosti. Zodpovednosti vykonávanej bez váhania k našim partnerom, keď títo ne e, primerane. A pokiaľ ide o krajiny, ktoré majú relatívne dobrú e, výhodu v, kon- v konkurencii, majú e, Eh, exportné eh, prebytky. Nemyslím si, že by sme ich mali kritizovať. Ak sa pozriete na to, eh, v čom nám pomohli, je tu, sú tu 3 či 4 krajiny v eurozóne, ktoré, ktoré majú prebytky bežného účtu za posledné roky. Ich inflácia v zásade bola nižšia než priemer. Ak 1,95 e, za prvých 12 e, rokov e, eurozóny vykazovali teda infláciu v, takom, v takejto výške. Čiže to je presne táto číslo blízko dvoch. A v každom prípade by sme takúto cenovú stabilitu boli bývali splnili, ale ak niektoré krajiny by mali vyššiu infláciu, tak naša monetárna politika musela byť prísnejšia. Takže všetky krajiny to musia uznať. Boli by sme bývali mali prísnejšiu monetárnu politiku, ak by sa niektoré krajiny boli správali tak, ako to robili. Nemám tu na mysle len Nemecko, ale aj e, ďalšie množstvo krajín. A takisto pokiaľ ide o prebytok platobnej bilancie na bežnom účte, ako by sme boli bývali financovali deficity e, iných. Sme vyvážení, na úrovni e, e, eurozóny nie sme vyvážení, ale boli sme schopní v rámci eurozóny nepri, ne, nezvyšovať tieto, e, tú nerovnováhu na globálnej úrovni, pretože niektoré prebytky financovali zase deficity iných. Nechcem tu hovoriť o permanentnom, stálom režime takejto záležitosti. Vždy budeme oscilovať okolo toho priemeru, si myslím. Takže keď vyzývam k, tie, tie, tie krajiny, ktoré majú zlú situáciu, aby, aby zvýšili svoju konkurencieschopnosť. More eh, competitive and of course... A, a ich konkurencieschopnosť, tak očakávam, že tí, čo sú lepší než eh, eh, tí priemerní, nezapadlo by to do dlhodobého plánu, aby naďalej takto postupovali. No, mimochodom, pokiaľ ide o Európsku centrálnu banku a infláciu, snažíme sa snažili sme sa prvých 12 rokov fungovania eura snažili postupovať tak, že keď ku koncu roka sme mali teda tú infláciu okolo 1,95, bolo to lepšie než napríklad Eh, mala spolková banka za rovnaké obdobie, aj dokonca v období 20 rokov predtým. Takže naozaj sme na, eh, v súlade s primeranými hodnotami cenovej stability, čo sa mimochodom globálne poskytuje, po, považuje za eh, viac či menej benchmark. Čiže veľmi stručne tá odpoveď na otázku je teda, že budete naliať na členské štáty, aby mali predbytky rozpočtové odpoveď. No už nie, ja by som povedal, že z dlhodobého hľadiska všetky krajiny e, so, s slabými hospodárstvami, ekonomikami bez samozrejme um, musíte zať samozrejme do úvahy aj demografiu. Krajina, ktorá má veľmi zlú demografiu, má e, určitú legitimnosť v tom, že môže mať aj prebytok e, a krajina, ktorá má veľmi dem, dem, demogra, dynamickú demografiu, má v inej situácii. Čiže, čiže musíte všetko dať do E, rovnice a myslím si, že ale všetky krajiny by mali oscilovať okolo toho, čo ja by som ja nazval priemerná inflácia v europriestore. A samozrejme, že keď vezmeme do úvahy ich demografie, že či sú v prebytku alebo v deficite. Nuž, ale čo ja by som, po čo ja by som chcel pre celú europriestor alebo eurozónu chcel, aby to naozaj bolo všetko vyvážené to by bolo najlepšie pre priemyselné krajiny. cenička, no už, už nám beží inflácia nášho času. Nuž, no ja si pamätám veľmi jasne asi pred 5 rokmi, keď ste obhajovali pakt stability a rastu, keď niektoré členské štáty si mysleli, že by to malo byť e, nejakým spôsobom oslabené. A nepamätám si žiadnu banku, že by protestovala, keď ministri rozhodli o tom, že bude akceptovať e, návrh komisie a to e, ne, nemať, e, nemať audit verejných financií. Čiže teraz bez e, takéhoto dozoru, keď sa pozriete na MMF, ich ich možnosti sú širšie, pretože tu, čo máme, tu Európska banka centrálna hovorí s centrálnymi bankami a finanční ministri spolu komunikujú, ale treba komunikovať viac, treba hovoriť aj s nezávislými ekonomikami, s opozíciou, s inými, pretože niekedy, keď viac informácií e, sa dostane na stôl, je to výhodné a napokon ste spokojní s takými postupmi, ktoré boli prijaté v kontexte e, nadmerných e, deficitov? s tým postupom ste spokojní? Predovšetkým, odpoveď. Predovšetkým môžem vám povedať, že my sme boli prekvapení, keď, sme, keď bolo rozhodnuté, že nebude už e, nebude e, sa môcť vykonávať audit priamo na mieste. Ehm, ja očakávam, že my čo najskôr príjmeme to potrebné rozhodnutie, pretože to je absolútne nevyhnutné. A prvá, plná transparentnosť a absolútna eliminácia akýchkoľvek hier, ktoré sa v minulosti hrali, to je úplne podstatou. To je všetkým to je úplne jasné. My sme otvorení voči všetkým akémukoľvek dialogom, my takisto vedieme otvorené dialógy, účastňujeme sa veľmi aktívne rôznych kolokví, rôznych diskusí. Viaceré z nich e, vedieme v našich vlastných e, radoch. E, my sa zúčastňujeme samozrejme aj v makroekonomickom dialogu, dialogu s takisto s odbormi v Európe pravidelne a to, takže mne sa zdá samozrejme, že to je aj naša povinnosť. My sme nezávislí, tým, že sme nezávislí, sme zodpovední samozrejme aj voči zástupcom ľudu a vo všeobecnosti sme zodpovední tak či voči, voči verejnosti ako takej, takže ja nevidím nejaký prípad, že by sme mali byť nejakým spôsobom e, sa hambiť za čosi, alebo nebyť dostatočne otvorení, alebo nehovoriť o niektorých veciach. Prečo by sme sa mali skrývať? Myslím, že som zodpovedala na vaše otázky. Ešte nejaká ďalšia otázka? Nuž. Otázka na postup riešenia deficitov. Čiže vieme, kde sa nachádzame dnes a vieme, kde treba presadzovať e, ustanovenia a postupy paktu stability. Áno, ocitáme sa vo veľmi ťažkej situácii, ale aby som nebol len taký veľmi negatívny, ak by som mohol byť e, v otázke eurozóny, pretože myslím si, že tu existuje taká tendencia v Európe, um, pretože to je nejaká taká zložitá sústava rôznych inštitúcií, parlament, rada, e, e, komisia a tak ďalej. Možno by sme sa mali skôr sústrediť na veci, ktoré možno, že nefungujú dosť dobre a mohli by fungovať oveľa lepšie a aj mali by fungovať oveľa lepšie. Ale Pozrime sa napríklad na eurozónu ako na konsolidovanú ekonomiku. To keď som vám povedal, že my sme v porovnaní s istotným svetom, my sme vyvážení, pretože neprispievame nevyváženosti. Čiže každoročne konzolidujeme rozpočty, deficity e, verejných peňazí, ktoré predstavujú zhruba 7 HDP v eurozóne. Niekedy to je dokonca aj nad, niektorí sú nad 7%, niektorí sú pod, ale aj priemer je 7%. Aká je úroveň americká? Okolo 10,5%, čiže 3,5% je to nad EU, e no, eurozónou. Kde sú Japonci? Okolo 10,5%, zase 3,5% nad dve veľké ekonomiky z G7. A keby som zobrala ďalšie ekonomiky z G7, takisto by som našiel, že sú, že sú vyššie, než je to naša 7% úroveň. A to uvádzam len preto, že aj keď by sa veľmi zle implementovali ustanovenia v prípade niektorých, a to je aj teraz asi situácia, tá skutočnosť, že existuje tu disciplína, to asi hralo dôležitú úlohu v tom, v tom že, že sme sa nedostali do takých extrémov, ako napríklad Američania alebo Japonci z hľadiska ročných deficitov. Nech sa páči, Sophie. Ďakujem, pán predseda. Som vám nesmierne vďačná, že ste takto odvážne a vo viacerých jazykoch použili slova spoločný osud. Uh, nie je to už ten pocit, ktorý máme, keď čítame európsku tlač momentálne, pretože máme pocit, že niektorí ľudia ako keby zabudli na to, čo sme dosiahli alebo čo sme robili, keď sme zavadzali spoločnú menu. Ja mám takú trošku filozofickejšiu otázku. Um, nechceme sa venovať na technike. Vy ste hovorili, že máme spoločný osud a Potrebujeme teda spoločné pravidlá, trošku toho peer pressure, čo sa teda ťažko prekladá, aby všetko fungovalo. Ale aby sme si zobrali tie disproporčné príklady, pozrime sa aj na uh, inú situáciu, kedy ten peer pressure nefunguje. Čo si myslíte, že ten peer pressure, ktorý tu už je, a ktorý tu bol. Je tu teda e, vyjadrenie sa, že máme ten spoločný osud. A čo teda môžeme robiť, aby tento projekt e, euro v nadchádzajúcich rokoch e, nezlyhal? No, dobrý preklad. Uh, peer pressure do francúzštiny je pression de père. Uh, treba sa len vrátiť k pôvodnej francúzštine. Alebo k tej starej anglonormančine. Súhlasím s vami samozrejme. To, čo sa v mene Centrálnej banky snažím hovoriť, je, že mno, zdieľame o mnoho viac ten spoločný osud, než e, si to možno aj predstavujeme. A nie je to až také prekvapujúce, keďže tá kríza, ktorá je asi najhoršia, ktorú zažívame od druhej svetovej vojny a ktorá by sa mohla stať eh, najhoršou krízou od prvej svetovej vojne. Úprimne často sme to tu uh, hovorili, keby neboli prijaté napríklad Centrálnou bankou tie veľmi odvážne rozhodnutia, ako aj vládami, tak by nebolo až také prekvapivé, keby táto kríza uh, sa stala určitým odhalením a vrátili by sme sa k tým základným princípom. Ja si spomínam, že s mnohými kolegami Mm, sme sa vracali k tomu, čo hovorili uh, e, otcovia zakladatelia eura, že čo ide o ten spoločný osud týchto 27 členských štátov vlastne teraz diela e, spoločný osud a úniu chceme budovať na základe prosperity a e, mieru e, na európskom kontinente a úspech samozrejme hovorím eh, pod eh, kontrolou zástupcov európskych občanov. Ten úspech bol viditeľný v tom historickom období, ktoré máme za sebou. No a momentálne, keď sa pozrieme na tie filozofické aspekty, mm, treba plne pochopiť, čo práve prežívame. Jednoducho, krajina, ktorá predstavuje len 2,5 HDP eurozóny, to je naozaj veľmi maličká časť eurozóny, má vplyv, ktorý je viditeľný a citeľný eh, pre všetkých našich občanov v celej eurozóne, to je presne spôsob, ako si uvedomiť, že naozaj zdieľame spoločný osud a že teda mm, vlády musia sa chopiť svojej zodpovednosti, dostať svojej spoločnej zodpovednosti. Náš odkaz eh, je, že všetci musia sa chopiť svojej zodpovednosti, celej svojej zodpovednosti mm, v celom období, v každom čase. A samozrejme znamená to, že treba vykonávať aj určitý eh, priateľský tlak na ostatné vlády, ktoré by virtuálne mohli spôsobovať problémy pre celú zónu. Musíme teda mať na pamäti e, našich občanov tak, ako to predpokladajú zmluvy, tak, ako to predpokladali od sebe zakladatelia. A myslíme si, že je vhodné, ak aj sami budeme v takejto zvláštnej situácii, tak my sme v podstate v takej federálnej situácii. My Máme len jednu menu a musíme brániť naozaj dôveryhodnosť tej jednej meny, tejto jednej identity. Všetky naše rozhodnutia sa robia v záujme tých 330 našich európskych spoločanov. Ďakujem. Okay. Okay. Thank you. The interaction between Ďakujem pekne. Teda interakcia medzi monetárnou a fiskálnou politikou bude podstatná v krátkodobého hľadiska pre obnovu. A potom centrálne banky ECB a Fed, americký Fed budú hrať kľúčovú úlohu. Čiže chc- budete chcieť, vy ste hovorili, že chcete e, zabezpečiť, aby inflácia dostala v, do 2% na bližších rokoch. A aký, aký vplyv vlastne e, na, na takúto stratégiu by ste ste mali, keďže, ak, keďže určite ekonomika bude vyviať veľmi silný tlak na úrokové sadzby a čo si myslíte, že aké fiskálne opatrenia potom budú potrebné, také, ktoré budú naozaj fungovať? A potom ďalšia otázka. Myslíte si, že ECB by mala mať určitú koordinačnú úlohu v otázke zadlžení jednotlivých členských štátov, pričom by zabezpečila jednotlivým členským štátom určité dobré plánovanie a hlavne tým, ktoré majú aké problémy, ako sa dostať z, tých, z týchto dlhov. Ďakujem pekne pani poslankyne za otázku. No čo sa týka rozhodnutí, máme rozhodnutia ECOFINu na báze správy komisie, na báze um, akceptovaní jednotlivých um, vlád vo vzťahu k strednodobému programu. Takže, tak ako som povedala vo svojom úvodnom slove ide nám hlavne o to, aby ten program, ktorý, na ktorý sme sa dohodli, sa plne implementoval. A ak sa dobre pamätám, podľa novej zmluvy tí, ktorí vlastne, o ktorý, tých, tí, tí, tie veci, o ktorých bolo dohodnuté, E, je kraj, krajina, o, ktorú sa teda, o ktorej sa teda teraz jedná, je, že dá, nebude hlasovať. Ak sa, takže to je podľa novej zmluvy. A mne sa teda zdá, aby sme nezaťažili ešte viacej teda tú monetárnu politiku, ale je potrebné predovšetkým posilniť dôveru, pretože ja si myslím, že dôvera je úplne podstatná v súčasnosti. Je absolútne podstatné, aby sa nám podarilo presvedčiť ľudí, podnikateľov, rozpočtárov a vôbec všetkých e, ekonomov, aby dokázali dôverovať aj v budúcnosť ich vlast štátnych podnikov a rozpočtov nebude, um, ne, ne, nebude zaťažená nejakým um, neprimeraným spôsobom. A samozrejme, že to sa týka aj tých krajín, ktoré momentálne majú určitý okamžitý problém, ale teda neplatí len to pre eurozónu, platí to aj pre celú Európu a nie len pre celú Európu, ale aj pre celý priemyselný rozvojový svet ktorý musí zabezpečiť túto dôveru. Ja by som e, bol za ja by som bol proti tomu, aby ECB e, nejak veľmi sa, sa hovala do otázky um, rozpočtov jednotlivých členských štátov alebo že by nejakým spôsobom sa kontrolovali tieto veci. Jedinú vec, ktorú by som mohol v tejto veci povedať, je, že ja, mňa prekvapuje to, že v mnohých prípadoch, keďže krajiny e, boli pri, prilákané tými krátkodobými sadzbami, e, boli schopné vlastne pristúpiť na, to, na takéto nadmerné zadlženie a to bolo práve to nedobré, pretože tým sa stali nestabilnejšími a zraniteľnejšími. Takže ja by som chcel povedať, že je veľmi dôležité zabezpečiť alebo udržať e, vhodné, hodné, hodné pretrvávanie alebo vhodné, hodné trvanie um, nadmerného rozpočtu aby to bolo čo najskôr skrátené, ale to je samozrejme na jednotlivých e, členských štátoch a e, nie, by som bol proti tomu, aby ECB sa do toho um, nejakým spôsobom um, aby ECB do toho zamo, um, zasahovala do domácich rozpočtov. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz je to pán Pascal Kamfet. Šuntis, no, you're not Yex, it's Pascal Cantes. Prepačte, pán Šuntis, nie vy, je to pán Pascal Cantes. Prepačte, hovorí sa splní sa predsednička. Dobrý deň, pán Triše. Chcel by som sa vrátiť e, k otázke Uda Ulmana, pokiaľ ide o ten nadmerný deficit platobnej bilancie e, bežného účtu. Mm, to je veľmi zaujímavé, pokiaľ sa napríklad hovorí aj o európskej ekonomickej vláde. Jedna z, eh, jedno z ponovčení z krízy je, že keď sa pozrieme na eh, vývoj eh, deficitov a deficitov platobnej bilancie, tak na jednej strane máme teda tieto deficity, na druhej strane máme určité prebytky. keď poznáme tie čísla, poznáme, aké sú napríklad deficity v Grécku. Vieme, že je to 14 HDP eh, a v Nemecku je to do tých 7%. Eh, čiže pilotom, pilotným projektom alebo pilotom eh, európskej hospodárskej politiky je ťažko byť, pokiaľ sa tieto rozdiely každoročne medzi jednotlivými krajinami roz, rozvíjajú, rozväčšujú. Čiže čo, čo sa dá urobiť? Na jednej strane Gréci teda majú, majú to euro, ale nemajú možnosť e, napríklad potenciálnej devalvácie, ale e, Nemci už nemajú tú revalváciu nemeckej marky, pretože jednoducho je to tu spoločné euro a e, chýba tu táto prúšnosť, ktorá tu bola pri rôznych menách. Čiže toto je možno e, neužiteľná situácia pre euro. Čiže aké sú podľa vás nástroje nejakého spoločného riadenia, aby tu bola nejaká spoločná rovnováha bez toho, aby došlo k nejakému morálnemu posudzovaniu jednej či druhej krajiny, ale aby sa dalo e, ekonomicky to e, zvládať a riadiť pre celú eurozónu, keďže tá musí byť vyvážená a nemôžeme si dovoliť e, nejakú vnútornú nerovnováhu a nemôžeme si dovoliť spochybňovať ani existenciu eura. Le sans remettre Bez pochybnenia existencie eura to je E, veta, možno pod ktorú by som sa nepodpísal, pretože sú tu obrovské mechanizmy um, ekonomických uh, korekcií, ktoré môžu veľmi pomaly a veľmi ťažkopádne pracovať a teda prevencia a anticipácia je vždy veľmi dôležitá a v tom vás plne podporujem. náš kontakt, náš dialog s Euroskupinou, čiže s vládami, dialog, ktorý máme každý mesiac od e, roku 2005. Stále hovorím e, členom Euroskupiny, že jedna z hlavných oblastí, kde musia vykonávať vzájomný dozor, je práve tá, e, ten rozvoj relatívnej konkurencieschopnosti, najmä pokiaľ ide o vývoj nákladov v rôznych ekonomikách. No musím povedať, že keď eh, tu máme 10 rokov euro, keď to bolo 10-ročné výročie eura a snažili sme sa poučiť do budúcnosti, ja som skonštatoval, že eh, takýto pozorný eh, dozor nad rozpočtovou politikou nestačí. Treba mať aj dozor nad kon- e, relatívnou konkurencieschopnosťou a samozrejme treba mať e, dohľad aj nad tými dôsledkami relatívnej konkurencieschopnosti, aké to môže mať dopady na e, prebytky, respektíve deficity platobnej bilancie bežného účtu. A E, krajiny s e, takou veľmi priemernou demografiou, ako je Nemecko, e, musia mať nejaké prebytky na bežnom účte a bez zohľadnenia demografie, ktorá ale zohráva veľkú úlohu, je mm, mm, je to, no, teda niečo tam chýba, pretože tá, e, to financovanie napríklad sociálnych systémov, dôchodkov, e, to je pyramída, ktorá musí byť veľmi dobre založená na veľmi dobrých základoch. No aby som sa vrátil k tomu, čo považujem za skutočnú otázku, e, to je vlastne vývoj tej relatívnej konkurencieschopnosti. A tu si myslím, že môžem povedať presne to, čo som povedal k tomu trvalému režimu pred chvíľou. V tom trvalom režime eurozóny máme infláciu, ktorá je nižšia než 2%, blíži sa teda k tým 2%. Viete, že po 12 rokoch to máme takto definované ako stabilitu cien a je to celosvetový benchmark, teda tie 2% alebo do 2%, to je viac menej e, to, čo si v celom svete ľudia dávajú ako inflačný cieľ, čo by povedali americkí kolegovia. Keby ste sa ich opýtali, čo je podľa vás komfortabil alebo taká pohodlná zóna pre infláciu, povedali by, že možno, je to tých, možno sú to tie 2 2%, alebo by možno doplnili, že je to tak okolo tých 2%. Čiže toto môžeme garantovať. Ehm, národná inflácia Eh, sa musí chýbať okolo tých, eh, týchto priemerných hodnot. Ak tá národná inflácia mm, neustále je nad týmito dvomi percentami pre v niektorých členských štátoch, tak je jasné, že sa tu relatívne rok po roku stráca tá konkurencieschopnosť. Čiže všetky národné vlády uh, a celkom určite tie, ktoré sú v um, situácii, že ich konkurencieschopnosť je len taká priemerná, uh, či už je to z dôvodu mm, trhu alebo deficitu bežného účtu platebnej bilancie. Všetky tieto vlády uh, vyzývam k tomu, aby boli veľmi obozretné, aby sa dopracovali k tomuto cieľu. To, čo urobilo Nemecko. Nemecko vstúpilo do eurozóny v situácii, kedy nebolo veľmi relatívne konkurencieschopné po zjednotení uh, a mali problém s konkurencieschopnosťou a mm, vo veľmi dlhé roky mali národnú infláciu, ktorá bola uh, trošku mm, vyššia než priemer v eurozóne a urobili veľké úsilie na to, aby vlastne svoju konkurencieschopnosť posilili, ktorú teda mali oslabenú. No a keď je to potrebné, keď je to nevyhnutné, treba prijať takéto opatrenie. Nesmo, ten, ten momentálny nemecký prebytok sa nedá interpretovať len ako nejakú nadkonkurencieschopnosť, pretože Nemecko sa musí do budúcnosti pripraviť na svoju demografickú situáciu. I think we're going to have to ask for less exciting questions. Hm, myslím, že budem musieť požiadať, aby ste kládli menej vzrušujúce otázky. Pán Šuntis, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Pán prezident, už ste povedali, že teraz je ten uh, okamžik, kedy určite odznejú mnohé rozpúlplné výpovede. Pred nejakým časom ste povedali, že každá krajina si musí krízu zvládnuť sama, ale, ale pred časom uh, mnohí, aj vy ste povedali, že uh, musíme mať aj mechanizmus podpory. Preto nasledovná otázka, tento pokus uh, pomoci, podpory, je mimo zmluv. Ale aký základ, na základe akých e, podmienok by niečo také prebiehalo? A tiež ďalšia otázka. Grécka vláda za posledný týždeň deklarovala, že použitie e, posil, programu na posilnenie likvidity e, greckých e, bank chcete naďalej zachovať. E, preto otázka, akú, aký názor zastávate, že totiž aby sa mala podporovať likvidita gréckých bank a, a súčasne je tu totiž e, pokus bojovať proti rozpočtovému deficitu. Čo by ste vy gréckému ministrovi hospodárstva poradili? A ako by mal reagovať vzhľadom na okolnosti? Uh, ja som už povedal, ako ja vlastne chápem podmienky pre to, aby vlády eurozóny vyjadrili ehm, aby teda vyjadrili sa k tým ehm, nepodmieneným ehm, pôžičkám, ak E, by sa teda niečo také poskytlo, bol by to nástroj bez nejakých e, podmienok, pretože inak by to bolo obrovské bezprostredné nebezpečenstvo pre dotknutú krajinu a malo by to dopad na celú, krajin, e, na celú eurozónu. Ako už povedala aj Európska rada samotná, Európska rada, spomínate si, povedala, že členské štáty eurozóny príjmú odhodlané a koordinované kroky v prípade potreby, aby sa zabezpečila finančná stabilita v celej eurozóne. Čiže nemám k tomu, čo by som dodal. Dúfam, že je to teda jasné. Čo sa týka podpory o no, ktoré rozhodli vlády eh, pre svoje vlastné finančné sektory. Áno, mm, bola to obrovská podpora. Viete, že keď ECB eh, počítala túto finančnú podporu, keď, počítali vlastne, keď sme počítali len tú finančnú podporu bankám a všetkým eh, finančným sektorom, tak sme sa dopracovali k 25% HDP Európskej únie a USA. Čiže na oboch stranách Atlantiku ten e, rozmer je pri, približne rovnaký. Samozrejme, mm, určité riziko mm, pre um, mm, placu daní tu je, ako o tom rozhodli e, e, vlády a možno sa to všetko úplne nevyužije, ale to neznamená, že straty v obrovských číslach prípadoch e, zrazu sa stanú získami, ale v každom prípade bolo potrebné mobilizovať e, túto úroveň e, rizika daňových poplatníkov a krajiny, ktoré si spomínali, samozrejme aj tam mm, je ekvivalentná podpora poskytnutá na úrovni kontinentu, respektíve na úrovni USA alebo ďalších priemyselných krajín. Ďakujem. Um, it's Nikki Savella. Yes. Pani Savela. Ďakujem, vážený pán predseda, vážená pani predsednička, grecké eh, banky sú v podstate pobočkami eh, Európskej centrálnej banky. Ale v tomto prípade je tomu tak, že grécky e, bankový systém je aj naďalej silný a zdravý. Našťastie je tomu tak, že grécké banky vôbec nemajú e, v podstate problémy. Ale teraz tu hovoríme o prevencii. To chcem ešte raz zdôrazniť. Preventívne možno povedať, že pokiaľ bude v Grécku kríza, tak e, mám starosti grécké banky majú možno problém s likviditou. Tieto banky sú v podstate e, pobočkami Európskej centrálnej banky. A vy teda teraz tvrdíte, že keď budú problémy s likviditou v Grécku, tak potom Európska centrálna banka grécky, grécké banky podporí. Je tomu tak? we will of course apply all our rules as uh, we did. Už my budeme uh, uplatňovať uh, tak ako to bolo v prípade Írska alebo s ostatnými krajinami eurozóny, to samozrejme um, je samozrejme. Nech sa páči, pani žuri. Thank you very much, uh, Madam Chair. Tisztelt elnök úr, én is szeretném köszönteni önt. Mindig nagyon örülök, hogy... Ďakujem, pani predsednička. Pán, ďakujem, pán eh, prezident. Vždycky je to príjemné mať s vami diskusiu. Ako možno, že už viete, máme na programe diskusiu o dohľade na trhmi a chcela by som sa vás pýtať na rizikový manažment respektíve na e, Radu pre rizikový manažment a tá by mala byť pri ECB. Ja s tým súhlasím, ale skúste ma presvedčiť, e, pán predseda, aké budú nástroje, ktoré bude mať táto rada dozorná e, k dispozícii, aby mohla uplatňovať lepšiu prácu v tom, že budeme nás upozorňovať na to, že sa blíži nejaké nebezpečenstvo. Čiže čo si myslíte podľa vášho názoru, aké by mali byť kompetencie tejto správy. Potom druhá otázka, ktorá sa tejto eh, dozornej rady týka, je, že Mm, určité pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené k návrhu komisie, eh, hovoria o tom, že budú delegovaných 5 ľudí z riadiaceho výboru eh, z rady a nehovorí sa tam nič o eh, jednotlivých proporciách a polské a maďarské pozmeňujúce návrhy k tomuto ustanoveniu žiadajú o to, aby tí členovia, ktoré majú byť delegovaní do tej skupiny, by mali byť z, tak z Euró eurozóny, ako aj mimo eurozóny, pretože um, tá kríza sa dotýka všetkých nás e, e, v eurozóne aj mimo nej, čiže mali by byť zastúpení v tomto riadcom výbore e, všetci, preto by som chcela podporiť, požiadať o vašu podporu tej, tej, tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne, pani poslankyne, za otázku. Pre všetkým by som chcel povedať, že táto dozorná rada bude um, mať, využívať tú výhodu, to, že je mobilizovaná situácia v rámci ECB, potom 27 centrálnych e, bank, ktoré budú tvoriť súčasť tejto rady. Samozrejme, že oni budú môcť využívať aj svoju vlastnú takú technoštruktúru, tak e, my v podstate už e, hľadáme u 27 mm, štátov, aby sme vytvorili túto radu, ktorá bude schopná prevziať na seba potrebné zodpovednosti. A obratili sme sa aj na e, e, jednotlivé orgány, pričom predovšetkým sa jedná o e, orgány bankového dozoru, E, ktoré sa týmto otázkam venujú, nám už e, aj Larozie navrhol, aj komisia navrhla a teraz v podstate prebieha rokovanie s Európskym parlamentom a so všetkými zúčastnými stranami o týchto veciach a veľmi verím, že sa nám podarí nájsť ten vhodný spôsob mať túto rizikovú radu, takzvanú risk board, ktorá bude vlastne riešiť otázky systémových e, rizik, aby sa tie systémové rizika odhaľovali skôr aby nedošlo k takým magnitúdam, ako, aký by, akých sme teraz svedkami. Potom ďalšie otázky, ktorá sa týka právneho problému, ktorý možno, že bude mať váš pozmenujúci návrh, ale ja nech, to je zrejme vaša diskusia, pretože teraz je loptička na strane parlamentu na diskusiu, ale skôr to, že ono sa Situácia sa vyvíjala v čase. Začali sme v 11, potom 16 sú dnes. A keď povieme dvaja odtiaľ, dvaja odtiaľ a neviem, jedni z Európ, zóny, viete, to je ťažko. Čiže v podstate sú len dve krajiny z celej euro e, z 27, ktoré majú klauzulu opt-out, že nemusia vstúpiť do eurozóny. Čiže neviem, keď chceme, aby piati zastupovali štruktúru 27, e, tak si myslím, že to je asi presne to potrebné, že tam musia byť zastupcovia nie len eurozóny, ale to musí zastupovať e, štruktúru 27. Čiže ak je to vaša, ak vám o toto ide, tak si myslím, že máte úplnú pravdu, ale neviem, že či nebude zase, to bude určitý právnický problém, lebo keď to dáte do e, právnického textu, môže, že to zase vytvárať nejaké iné precedencie pre budúcnosť. Ale ako myšlienku, ako takú podporujem. Od Marka Raz. Vážený pán predseda, mám nasledovnú otázku budúci týždeň v krízovom výbore parlamentu, minulý týždeň sme mali v krízovom výbore parlamentu premiéra Grécka. Povedal, že na jednej strane Grécko musí e, plniť e, pravidla Medzinárodného medového fondu, ale nedostane peniaze. A teraz je tu tá rozprava o, na, o tom, aby boli dlhodobo k dispozícii finančné prostriedky, aby sa práve toto vyvážilo. Čo si myslíte o tejto možnosti? A druhá otázka, grécky premiér e, povedal, že nepotrebuje peniaze, ani nechce, chce dve opatrenia, chce ochranu pred špekuláciami z, z medzinárodných trhov a pokiaľ ide o zvýšené e, úrokové náklady. Čo tu Európska únia a Európska centrálna banka môžu urobiť? A tretia otázka. Hovorili ste o hospodárskej únii a z môjho pohľadu pakt rastu a stabilitu pre hospodárskú úniu nespostačuje, čo je potrebné na to, aby sme ju vytvorili, ako vnímať návrhy komisára Réna, ktoré sa objavili v minulých dňoch, pokiaľ ide o dopady na rozpočtovú politiku. First of all, we, we are, uh... Už my hovoríme o probléme okamžitej povahy, to je e, program obnovy Grécka, gréckej ekonomiky, zabezpečiť e, opätovné nastolenie dôveru, ktorý musí Grécko získať. To je najdôležitejšia, najdalejšia otázka. A potom tá nová vec, alebo tá nová konštrukcia, alebo nová štruktúra, to je z dlhodobého hľadiska úloha ak tomu dobre rozumiem. Viete, my nemáme radi ten, e, to prídavné meno monetárny či menový, ehm, a pretože to, čo my vlastne si predstavujeme sa tým Európskym menovým fondom, je v podstate organizovanie niečoho, nejakej podpory, ktorá bude e, poskytovaná len, len vo veľmi výnimočných prípadoch, za veľmi, veľmi tvrdých podmienok, ktorým dojde a tak ďalej. Takže e, myslím si, že práve toto je myšlienka takéhoto Európskeho fondu a nemáme na ten termín menový. Takže všetky tie podmienky, o ktorých som hovoril už predtým, z hľadiska tých, tej možnej pomoci, um, ehm, nebežnej pomoci v, v Grécku. To všetko bude musieť byť e, postavené na veľmi tvrdých podmienkach e, a prísnych podmienkach pre budúcnosť, e, ale myslím si, že budú to musieť preskúmať jednotlivé vlády na báze toho návrhu, ktorý momentálne na stole je. Jediná vec, ktorej, voči ktorej by som bol veľmi, veľmi negatívny, ako ste možno už aj počuli, a myšlienka možného vylúčenia nejakej krajiny. Ja si nemyslím, že to zapadá do samotnej podstaty či povahy eurozóny. Čo sa týka poznámok v rámci druhej otázky o ochrane pred špekuláciami a špekulantmi, Nechcem už ďalej hovoriť o tom, to, o čom som sa už vyjadril, myslím si, že tu existuje určitá, určitý všeobecný problém, ako zabezpečiť to, že finančné trhy fungujú správnym spôsobom, um, plnia tú svoju úlohu, ktorú majú. K tomuto môžem povedať toľko, že v určitých konkrétnych prípadoch musíme sa pozrieť teda od prípad k prípadu a je jasné, že ak by sme mali jasné stanovisko. Možno by takéto napätie sa trošku rozplynulo. Preto ja stále volám po verbálnej tvrdej disciplíne. Tá platí podľa mňa vo všetkom. A platí to aj pre Grécko. A čo sa týka posledného bodu SGP, Myslím si, že je jasné, že to, čo bolo eh, pakt čo sa týka paktu stability, myslím si, že my nástroj máme ale nemyslím si, že Európa by mala sa opätovne zase sústrediť na zmenu inštitúcií a dostať sa do ďalších nových tvorieb, alebo do tvorby ďalších nových zákonov a ďalších nových inštitúcií a podobne. Je to čistá úloha pre vlády, aby jednoducho sa chopili svojej zodpovednosti a ja si myslím, že aj súčasná skúsenosť je veľmi dobrá, dob, dobrý, motiváciou k takémuto zodpovednému konaniu. Predsednička Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel položiť eh, tri otázky. Jednak eh, sa to týka svetovej nerovnováhy, vnútornej nerovnováhy a aký máte vy názor na Grécko čo sa týka sveta, už od roku 2003 upozorňujeme na to, že sa výrazne zvýšila hodnota čínskej meny. Teraz sme svedkami toho, že v Číne majú 10 krát väčší prebytok na hlavu, než mali v roku 2003. Čo môže urobiť preto ECB a čo sa stane, keď sa Číne nezačnú zbavovať svojich dolárov? Takisto vieme, z hľadiska vnútornej nerovnováhy, že pakt stability a rastu nefungoval veľmi dobre, pretože tá revízia 14 plánov stability, ktoré pripravila komisia, to bol čisto byrokratický, byrokratický postup a ja sa pýtam, že či už nie je čas na to, aby sme začlenili ďalšie kritéria, ako napríklad relatívnu konkurencieschopnosť alebo deficit a to by sme začlenili do povinnosti členských štátov. Ehm, kým e, nebol schválený, vedeli sme, že nebude platiť pre všetky krajiny EÚ, len pre krajiny eurozóny 2004-2005 e, e, už, tedy, že nebude platiť len pre, na krajiny, na, alebo respektíve len na, na krajiny v eurozóne. Predtým sme hovorili, že nebudú sa uplatňovať na veľké, ktoré sa už vlastne neuplatňujú na žiadnu. Čiže akým spôsobom zaviesť nejaké sankcie v prípade nedodržiavania povinností a premeniť to na nejaké konkrétne sankcie. A myslím si, že čo sa týka tých sankcií, Určite uh, nedá sa povedať, či by niečo bolo jednoduchšie alebo ťažšie, keby sme mali Európsky úrad, ktorý by konal ako určitý dohľad. V tomto prípade myslím si, že dnes by e, nám tu popoludní grecký e, určitý úradník dohľadu vysvetloval, čo vlastne robia a prečo. Ďakujem pekne, myslím, že máte absolútne pravdu, pokiaľ ide o tie globálne nerovnováhy. E, tie sú zodpovedné za tú gramatickú krízu, s ktorou sa musíme na globálnej úrovni vyrovnať a ak Mm, nie je tu nejaká efektivita, efektívnosť v dohľade, ktorý sa vykonáva na úrovni G20, um, by sa ten dohľad nad každou ekonomikou, najmä nad tými globálnymi, ktoré sú veľmi nevážené, tak eh, to je najlepší keby sme nemali tento dohľad, tak by sme mali najlepší recept pre ďalšiu krízu. Čiže nemôžeme sa pozerať len eh, na to, ako vyvodiť ponaučenia pre finančné trhy, ale aj Eh, pre eh, finančné politiky eh, jednotlivých krajín, ktoré zodpovedajú za tieto veľké nerovnováhy, či už prebytkom alebo deficitom. A z tohto pohľadu viete, aká je pozícia, ktorú máme, ktorú má Európa z oči voči Číne. Mm, za, na poslednej schôdzi G7 sme zopakovali, čo sme povedali už aj v Istambule a odkaz je jasný progresívne zhodnotenie, riadne zhodnotenie čínskej meny by bolo v záujme tak Číny, ako aj v záujme prosperity a stability globálnej ekonomiky. Čo sa týka eh, stability, paktu stability a rastu, eh, opäť eh, chcel by som sa zasadiť za implementáciu paktu, Mm, bolo o tom rozhodnuté, ten pakt bol revidovaný, prehodnocovaný, je zakotvený v zmluve samotnej a vieme, čo sa stane, ak e, sa mm, trošku zanedbáva. Ja si myslím, že treba to naozaj uplatňovať. Nemyslím si, že to treba bezpodmienečne meniť. Myslím si, že jednoducho musíme urobiť e, svoju prácu. No a to, čo sa teraz deje, mm, beriem ako veľmi, veľmi významný budíček v tejto veci. Čo sa týka sankcií, ja určite by som nepovedal, že zabudnite na sankcie. Samozrejme, eh, bola tam veľmi silná pozícia v minulosti. Takisto je pravda, že sme eh, odolávali tejto pozícii. Vy si určite spomínate, že to bola veľmi tvrdá bitka medzi radou a komisiou. Dostalo sa to až na súd. A povedal by som, že Viac než kedykoľvek predtým tá myšlienka, že pakt sa musí uplatňovať e, a že sa musia využívať aj sankcie, tá sa mi zdá úplne správna. Samozrejme, bez toho, aby som čakal na to, že budeme v takej situácii, ktorá už bude tak e, ťažká, že sa to bude zdať e, priam až nemožné, ale e, Určite to treba zo strednodobého a dlhodobého pohľadu e, zvažovať, aby sme e, sa dnes nepozerali e, na veci len veľmi krátko zrako. Potrebujeme, aby Eurostat mal možnosť ísť priamo do terénu sur pièce, sur place, ako sa povie po francúzsky, aby sme naozaj získali všetky tieto informácie, aby sme naozaj si boli istí, že všetky informácie máme k dispozícii, aby sme si ich mohli overiť. Nemôžeme v budúcnosti akceptovať to, že by sme mali nejaké eh, čudesné operácie, nejaké čudesné čísla, mali by sme nesprávnu, nesprávny obraz o situácii, čo by bolo vždy dramatické. A najmä to poru- úplne ruší mm, dôveryhodnosť, takže eh, toto je eh, vec, o ktorej som si istý, že veľmi dobre vedia aj všetky vlády, pretože sme sa tomuto už venovali. Thank you very much, Mrs. Chairman. Ďakujem. Pán prezident, dve otázky treba ešte vyjasniť. Prvá, myslíte si, že potrebujeme striktný európsky mechanizmus podpory krajiny, ktorá je v e, osobitných e, ekonomických problémoch, ako teraz Grécko? A druhá otázka, za akých okolností si myslíte, že by takýto mechanizmus by sa mal mobilizovať? A či si myslíte, že 6,25 e, tá dohoda týkajúca sa e, úrokových sadzieb koncom marca pre Grécko, či takýto typ výnimočnej situácie, e, ktoré sa týka ohrozuje celú e Európu. Či, možno použiť takýto mechanizmus? Thank you very much indeed. I don't... Ďakujem. Vrátim sa už k povedanému. Myslím si, že podmienky, myslím si, že všetky potrebné podmienky pre takýto nepodmienený e, súbor e, pravidel, ak je to to, čo som dobre pochopil, čo zamýšľa rada, čiže nepodmienený súbor pôžičiek možno zamýšľať, a chcem sa vrátiť k veľmi silnej podmienenosti a je to bez prvku e, štátnej podpory a je to musí to byť naozaj veľký okam, veľká okamžitá hrozba a rada to musí tiež považovať za tiež hrozbu pre fungovanie eurozóny ako celku. Myslím si, že toto nie je otázka tej kondicionality. Dôležité je tá silná a okamžitá hrozba pre krajinu danú i eurozónu ako takú. Pán Kutaš. Ďakujem, pán, pani predsednička, vážený pán e, prezident kontexte e, Európskej únie hovoríme o solidarite, zodpovednosti, monitoringu. Hovoria im tzv. meké opatrenia. A moja otázka, možno niečo urobiť aj na tej rovine tvrdých opatrení. Rád by som poznal vaše názory na architektúru e, fiškálneho vládnutia v budúcnosti, majúc na pamäti všetkých e, aktérov, centrálne banky, e, ministrov financií, Európsku centrálnu banku. Ako vnímate túto budúcu architektúru? I think all institutions... Myslím si, že všetky inštitúcie si musia dostať svoje zodpovednosti od e, Európskej centrálnej banky sa očakáva, aby bola vieryhodná, pokiaľ ide o zabezpečovanie strednodobej cenovej stability, aby e, očakávania zakotvila v súvislosti s e, prísľubmi, so záväzkami a ide tu o tú silnú vôru, aby, aby tu bola silná viera Európanov v rast a po finančnú stabilitu zodpovednosť vlád e, e, je na národných úrovniach takisto poskytovať primeranú fiskálnu politiku, ktorá by viedla k dôvere, ktorá by nezaťažila našich, našich vnukov a právnukov, ktorá by bola, e, mala dôveru vlastného obyvateľstva a, a ekonomických aktorov, aktérov, aby neboli prekážky pre rast a zamestnanosť v Európskej únii ako celku i v eurozóne navyše je aj dozor, kontrola zo strany tých sesterských, materských vlád, ktoré majú zodpovednosť, pretože takýmto spôsobom európsky občania rozhodli, že budú realizovať túto ten, túto kontrolu v zmysle zmluv aj v zmysle paktu rastu a stability. Takže si myslím, že ten hardware tu máme. Máme zložitú situáciu, pretože sa musíme vysporiadať s najhoršou krízou od druhej svetovej vojny a možno potenciálne ešte horšou krízou e, dokonca od, roku, od prvej svetovej vojny a je tu úloha pre všetky zúčastnené e, vlády. Nejde to len o národné vlády, e, Európsky parlament, e, radu samu o sebe. Ide o to partnerstvo. E, tie, tie vlády musia vytvárať určité kolegium. Netreba podceniť tú úlohu, ale dôrazňujem, ten súčasný hardware vnímame ako výzvu na to, aby sme urobili to najlepšie, ale nemeňme hardware. Ole Schmidt je ďalší, nech sa páči. Thank you, madam. Ďakujem, pani predsednička. Pán Triše, hovorili ste o spoločnom osude. A spoločný osud sa netýka len krajín eurozóny, ale je tu aj pre celú Európu a predovšetkým pre 27 členských krajín. Možno si spomínate, ja som z krajiny mimo eurozóny a som e, veľmi mi ide o to, veľmi som sa snažil, aby sme, aby sme, sa, aby sme vstúpili do eurozóny bolo e, veľmi dôležité v roku 2009 vysvetliť, e, prečo to tak bolo v 2008 ešte nie, ale teraz sa tu opätovne nastolujú tie hlasy a to mi pripomína, čo hovorili, keď sme my mali e, v roku 2003 referendum. eurozóna nie je oblasťou optimálnou pre jednu menu. Bude fungovať len pri fiskálnej únii. Otázka znie, aká, aké argumenty s pridanou hodnotou by ste mi dnes mohli, pán Triše, poskytnúť o tom, e, že takéto, a takáto argumentácia je nesprávna a že Grécko by si bez eura neporadilo a nebolo by to na prospech krajiny, ktoré sa chcú e, pridať do eurozóny, že pre ne nie je na prospech zostať mimo. mimo. Také aké Takže aké argumenty s pridanou hodnotou viete v tomto poskytnúť? It's a good question. Nož, to je dobrá otázka. Nemyslím si, že je to až také ťažké. Keď eh, bola vytvorená tá koncepcia, bol tu, bola tu jasná vízia, že popri dohľade v rámci paktu stability a rastu, aby ste počuli, ako veľmi hovorím, že EMU, ekonomická menová, teda HMU, hospodárska menová únia, a jej srdcom je pakt stability a rastu. Ale úplne na začiatku, keď sa začala vôbec táto koncepcia pripravovať, bola predstava aj tá, že by bolo dobré mať niečo popri tom no, peer pressure, aby tam boli aj tie sankcie, aby teda napríklad aj e, pocit na trhu, nálada na trhu mohla mať určitý vplyv a že je dobré, aby neboli zlúčené všetky ministerstva financí, o tom rozhodli otcovia zakladatelia. A ak to chcem vidieť pozitívne, môžem povedať, že Grécko naozaj eh, nebolo na dobrej ceste a tlak eh, tých eh, partnerov na poslednej Európskej rade plus tlak trhu prinútil Grécko uberať sa smerom, ktorý ja sám nazývam presvedčivý a odvážny opatrenia sú presvedčivé a odvážne. Čiže to, čo tu máte pred sebou, je epizóda po fungovaní toho, čo na začiatku e, eh, otcovia zakladatelia považovali za taký vhodný mechanizmus dvoch tlakov, ak to tak môžem nazvať. No a teraz sa nachádzame v situácii, kedy ešte stále vidíme, že časti trhu váhajú, čo podľa mňa je len prechodné, pretože opäť to rozhodnutie, tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté v Grécku, e, sú naozaj odvážne a presvedčivé a na základe e, posúdenia partnerov sa to postupne aj uzná. Uvidíme, čo sa potom stane. No a samozrejme, okrem toho je tu tá nálada, ktorá opäť bola vyjadrená aj e, šéfmi štátov a vláda. Ja to opäť prečítam, pretože tam sa hovorí, že sa príjmú koordinačné opatrenia v prípade potreby, aby sa zachovala stabilita celej eurozóny. Čiže e, tam, kde je primeraná odpoveď na tú otázku, ktorú kladieme, tak okrem toho samozrejme môžete povedať, ako som už aj ja povedal, že uh, Konsolidovaná pozícia eurozóny je lepšia než e, tá pozícia, ktorú majú tí hlavní hráči G7 a na to nesmieme zabúdať. E, samozrejme, že sme svedkami niečoho, čo vyzerá veľmi intenzívne. Samozrejme, pre Grecko to také je, ale na druhej strane je to tak navrhnuté, aby to tak fungovalo v časoch, ktoré sú veľmi ťažké a časy ťažké sú. Ale som presvedčený, e, že e, boli prijaté dobré opatrenia. Gay Mitchell a pripomínam, že nám chýba 5 minút, takže prosím čo najkrajšie. Ďakujem pani predsednička. Pán Triše, ja som pred e, viac ako dvomi rokmi s spomínal mm, otázku e, inflácie aktív ešte predtým, než e, praskla realitná bublina. No a možno, že sa mm, príliš sústredíme na makroveň a málo na mikroveň, ale ja sa chcem trošku pozrieť na niečo, čo sa týka ľudí v mojom volebnom okrsku u nás a možno sa to vzťahuje aj na ďalšie krajiny. E, problémy, ktorých sme pretože ten finančný systém bol príliš automatický, podľa mňa ešte stále je do určitej miery malé a stredné podniky vytvárali možno jeden, jednu, dve pracovné príležitosti v celej... Eh, keby, keby každý malý a stredný podnik vyriešil, eh, vytvoril pracovnú príležitosť, tak by sme možno vyriešili problém s nezamestnanosťou v Európe. Ale čo nám chýba? Chýba nám možno nejaký bankový manažer, ktorý naozaj akceptuje nejaké kalkulované e, riziko. Bez rizika banky nemôžu prekvítať. Nechcem, aby boli nejakými hazardnými hráčmi, ale musia pristupovať na určité kalkulované riziko e, v závislosti od e, toho, aký je ten uchádzač, akú má históriu, aký predloží plán. No a aby dostal úver, závisí, závisí to od toho schopného bankového manažéra. A jednoducho chcem sa vás opýtať, či uh, túto tému nadnesiete vo, s vašimi kolegami v Európskej centrálnej banke, um, aby sme sa naozaj obrátili na všetky banky v Európe, aby sme sa vrátili k tej úlohe tradičného bankového manažéra, ktorý dokáže e, akceptovať priateľnú mieru, mieru rizika, aby bol možný ďalší rozvoj. Ďakujem. I would certainly echo Áno, plne súhlasím s tým, čo ste povedali. Máte pravdu. Múdrosť skúsenosti tých technických štruktúr v komerčných bankách, ktoré dokážu kalkulovať riziko, najmä pre tie malé a stredné podniky, to je absolútne rozhodujúce. To je dôvod, prečo trhová ekonomika potrebuje banky, aby sa vyspredali s rôznymi druhmi rizika, aby nefungovali len ako mm, inštitúcia, ktorá vám povie len nie v ťažkých časoch a áno, keď e, je dobrá konjunktúra. E, vždy musia povedať áno alebo nie v závislosti od toho, že poznajú svojho klienta, že vedia, aký je konkrétny prípad a nie len neexistuje jeden podnik, ktorý by vyzeral úplne ako nejaký ďalší, takže určite všetci moji kolegovia by s týmto súhlasili. Celá rada guvernérov e, sa chce uberať týmto smerom. v celom bankovom systéme, v celej eurozóne a v celej 27. Pani, s vami súhlasím. Okay, uh, Mrs. Luling appears to have temporary... Pani Lulling zdá sa, že dočasne sa stratila, takže dostane slovo Robert Goebbels, nech sa páči. Euh, Pán predseda, vy ste vo vašej odpovedi viackrát hovorili o potrebnej podmienenosti e, všetkých e, určitých podpor pre členský štát. E, to sa mi zdá veľmi rigorózne. A na začiatku krízy Centrálna banka, Európska centrálna banka sa dobre zhostila svojej úlohy poskytovateľa e, zdrojov, dala potrebnú likviditu pri e, úrokových sazbách, ktoré boli veľmi výhodné pre európske banky. E, niekedy ako by sa ani nežiadali nejaké doklady od tých bank, ktoré mali byť refinancované ECB. No ale môže sa banka takto refinancovať cez ECB na to, aby špekulovala potom na finančných druhoch, trhoch. Druhá e, otázka, povedali ste, že ECB je federálna inštitúcia, áno, máte pravdu. Na jednej strane je tu EÚ alebo skupina euro, ktorá pozostáva z určitých štátov, ktorá nemajú nejakú spoločnú hospodárskú alebo fiskálnu vládu, nie je tu nejaká rozpočtová solidarita, a je tu rozpočet 1% eh, mm, v porovnaní s americkým federálnym rozpočtom, ktorý predstavuje si 30% amerického HDP. No a potom je tu 16 eh, rôznych trhov, A vlastne nie je tu ani predpoklad vytvorenia nejakého spoločného trhu s eurobondmi, ktorý by priniesol potrebnú likviditu, ktorý by bol výhodnejší aj pre tie najpoctivejšie krajiny eurozóny. Sur le premier point. K tomu prvému bodu máme pravidlá pre refinancovanie bank a Treba teda, aby tieto banky vyhovovali týmto pravidlám. My nerobíme iné kontroly, než robia e, orgány bankového dohľadu. Niekedy to môže byť centrálna banka v eurozóne, niekedy to môžu byť nezávislé orgány. Ako viete, v rôznych krajinách sú na to rôzne pravidlá, čiže túto zodpovednosť e, vykonávajú tie banky, ktoré, alebo tie orgány, ktoré majú mm, na starosti bankový dohľad a my máme e, na starosti likviditu bank, ale mimoriadne operácie, o ktorých ste implicitne hovorili, refinancovanie napríklad počas 20, 12 mesiacov alebo 6 mesiacov. Ja som na úvod povedal, že to momentálne postupne e, eliminujeme, aby sme sa vrátili k o mnoho normálnejšej situácii postupne. Čo sa týka vašej druhej pripomienky, je pravdou, že eurozóna bola vybudovaná tak, že členské štáty e, majú naďalej zodpovednosť za, svoj, za správu svojich vlastných rozpočtov a to je dôvod, prečo sme my vždy hovorili, že je potrebná rigorózna kontrola rozpočtovej politiky. To je uh, pilierom uh, menovej únie. No a takisto dohľad uh, roz, nad rozpočtovými politikami, nad vývojom nákladov, nad relatívnou konkurencieschopnosťou. To všetko súvisí, pretože samozrejme, ak necháte galopovať eh, platy vo verejnom sektore, Mm, samozrejme má to dopad na rozpočet a tým sa zásadne oslabuje konkurencieschopnosť relatívna. Eh, čiže je tam určité prepojenie medzi týmito dvomi aspektmi. Ale určite nebudete prekvapení, keď vám poviem, že nie sme za emisie všetkých e, európskych, teda všetkých e, ministerstiev financí e, členských štátov eurozóny, pretože to by sme pomiešali všetky rozpočtové politiky a mohli by tam byť výhody, ako ste spomínali, pokiaľ ide napríklad o likviditu alebo veľkosť trhu. Ale je tam aj veľká nevýhoda, pretože už by sme nevideli rozdiely medzi dobrým a menej dobrým riadením. A keďže my tu máme systém, ktorý nie je federálny, nie je ešte dobudovaný, tak eh, by to nebolo veľmi dobré, keby sme už nevideli rozdiel medzi tým dobrým a nedobrým riadením a preto sme mm, vždy skôr proti emisiám Mm, s nejakým mm, jedným emitentom, či už ide o EU alebo eurozónu. Ďakujem pekne. Uh, Ivo Strejček. Ivo Strejček. Thank you, Ms. Chair. Uh, Mr. President. Ďakujem, pani predsednička. Pán predseda, vo vašom úvodnom slove ste sa dotkli aj globálnych nerovnostvách a aké sú dôležité, alebo aké je ich, ich silný vplyv. Chcel by som sa spýtať vo vzťahu k budúcemu vývoju týchto globálnych nerovnovách. Pretože jednou z kľúčových, eh, alebo jeden z kľúčových dôvodov súčasnej finančnej krízy sú nahromadené nerovnováhy predovšetkým na trhu s nenutelnosťami a realitami a z tohto vychádzajú moje tri eh, krátke otázky. Poprvé, mali by centrálne banky po celom svete, vrátane ECB, pristupovať eh, k vývoju cien nehnuteľností E, takže sa zahrnú aj do tvorby politik, budúcej politiky. Po druhé, bude ECB počúvať názory viacerých expertov, zahŕňať e, zahrňať aj e, ceny nehnuteľností do spotrebiteľského indexu cien a takisto, že či sa tieto veci zahrnú do budúceho plánovania. Ďakujem pekne za vaše otázky, ktoré sú veľmi dôležité predovšetkým by som chcel povedať, že máte absolútne pravdu v tom, že nehnuteľnosti e, alebo tie bubliny, bubliny e, s realitami, teda nie jedna sa iba o, o súkromné domy, ale aj z komerčné nehnuteľnosti stále, stále hrajú veľmi dôležitú alebo silnejšiu úlohu v tých e, v cenových bublinách a zároveň aj v prasknutých bublinách a všetky centrálne banky e, vlastne ve, musia, za, z, musia vlastne tieto ceny za, za do úvahy, pretože tvoria podstatu tých, hlavne tých problémov všetky centrálne banky, nielen e, e, akademické, ale aj v skutočnosti tieto ceny sledujú. E, reakcia na to všetko nie je taká jednoduchá, pretože sú na to veľmi rôzne názory a veľmi rôzne situácie. V niektorých prípadoch dochádza k určitej automatickej stabilizácii cien, osobitne v prípade cien domov, to vidíme v Európe, ale zase v niektorých krajinách je to, má to dramatický vývoj. Čo sa týka CPI, teda um, cenových index uh, spotrebiteľských cien, že či sa teda zahrnie to toto stále skúmame, je to veľmi dôležitá otázka, prebieha aj diskusia v rámci ECB. Viedli sme rokovania aj spolu s Eurostatom. Existujú viaceré rôzne názory a školy. Musím vám povedať, že ja som veľmi obozretný v tejto veci ja si myslím, že náš súčasný index spotrebiteľských cien harmonizovaný je podľa mňa ten najlepší indikátor, e, aký vieme zabezpečiť alebo získať, ale plne akceptujem, že možno, že to, čo najlepšie môžeme poskytnúť, je asi len teoretické. Musím teda uznať, že Mm, ako vidíte, ja som veľmi, veľmi obozretný v týchto otázkach. A tretia otázka. Už som zodpovedala na vaše otázky. E, tretia časť či e, sa vezme toto všetko do úvahy e, pre budúcnosť, tie nerovnováhy. Ako som vám už povedal, my si myslíme, že, že to, že sa pozrieme na všetky informácie, ktoré vieme získať z menových agregátov, aj komponenty, aj to, čo je na druhej strane, pretože na druhej strane máte aj úver, potom máte ešte nevyplatený úver, k tomu nový úver, potom sú to tie domáce hypoték, hypotéky, hypotéky a to som už uvedol v viacerých eh, tlačových konferenciách, aj viacerokrát tuto v parlamente, že náznak eh, toho, že čo máme vziať do úvahy, práve to musíme vzať, uvaž, uvažovať, čo je práve to vhodné, aby sme to vzali do úvahy, keď eh, robíme naše výpočty indexov. Už by som chcela eh, upozorniť tlmočníkov, že budeme pravdepodobne musieť eh, byť 5 minút dlhšie, lebo máme meškanie 5 minút. Vidím pani Lulingovú. Eh, Ďakujem, pani predsednička. Povedali mi, že už nemám právo položiť otázku. Ale napriek tomu sa opýtam. prezident Euroskupiny hovoril o tom nástroji, ohľadne Grécka povedal, že je jasné, že nie sú nejaké bilaterálne záruky, ale hovoril o bilaterálnej pomoci. Mohli by ste vysvetliť, prečo niektoré krajiny sa nezúčastnia na tých zárukách pre Grécko? alebo sa nechcú podielať aj tej bilaterálnej pomoci pre Grécko. Ja nechápem rozdiel medzi zárukami, bilaterálnymi zárukami a e, podporami. Ak jedni nechcú jedno, druhý to druhé, no ako to vlastne vidíte vy tento nástroj? D'abord, moi, je ne dirais pas... Ja by som nepovedal, že ide o podporu alebo pomoc. Ako som povedal, nesmie tam byť nejaký ten prvok e, dotácie, nesmú tam byť e, žiadne takéto koncesie alebo dotácie. Prezident Euroskupiny hovorí o tom, no, o čom je jeho zodpovednosť aby harmonizoval rozhodnutia prijaté, e, prijaté jednotlivými vládami. A ja nie som zodpovedný za túto oblasť, ak to môžem tak povedať. Ja sa môžem vyjadriť k podmienkam, ktoré považujem za potrebné na to, aby záväzky, ktoré boli prijaté, naozaj, ak sa tie podmienky splnia, eh, boli naplnené aj činmi. Čiže nesmie to byť nejaký prvok dotácie, no a je potrebné, aby sa na tom jednotlivé členské štáty eurozóny dohodli, tak ako sa to uvádza v oznámení, v vyhlásení eh, šéfov štátov a vlád. Nuž, eh, pán prezident Euroskupiny Jean-Claude Juncker je tým, ktorý musí na túto otázku odpovedať, pretože to je jeho pole pôsobnosti. Um, if you're, you can have one minute very quickly, because you were the first and the only one. Rečník bez, hovoril bez mikrofónu, tak predsedničko, že máte jednu minútu. Pán Triše, veľmi stručne k otázke nerovnováh. Vy ste hovorili, že je tu problém s nerovnováhami, nerovnováhami ale aj pre niektoré krajiny, ktoré majú ehm, prebytok, ale neplatí to pre Nemecko, pretože tam je veľká demografická výzva. Ale keď sa pozriete na bežný účet, môžete povedať, áno, je tu dôvod, že sa dá ušetriť viac ale demografická výzva ešte nie, nie je dôvodom k tomu, aby ste ponechali ehm, mzdové náklady, aby vtlačili na inflačný cieľ Európskej centrálnej banky. Takže nerozumiem tomuto vysvetleniu a chcel by som e, skôr volať po, vaš, po vašej pomoci, aby, keďže Nemecko sa správa proeurópskym spôsobom, alebo spôsobom priateľským Európe. Vždycky ste aj hovorili aj vy, že sa Nemecko schová proeurópsky. Takže čo si myslíte v tomto zmysle? No, že by som to zhrnul keď posudzujete mieru sú deficitu alebo prebytku bežného, rozpoč- bez bežného účtu, musíte vziať do úvahy demografickú situáciu krajiny. A sú obrovské rozdiely medzi jednotlivými krajinami v Európe. keď je to prekvapujúce, ale je to tak. Čiže ja nemôžem povedať, že celý prebytok eh, nemeckého um, prebytku sa dá týmto vysvetliť, ale časť sa týmto dá týmto vysvetliť. Po druhé, čo sa týka jednotkové mzdové náklady, je pravda, že ehm, Nemecko vstupovalo do eurozóny s mierou konkurencie schopnosti, ktorá bola nepostačujúca. A teraz nie je prekvapujúce, že ehm, mzdový náklad alebo cena za prácu mala menšiu dynamiku v Nemecku, pretože v podstate tu došlo k tomu, že ostatní doháňali Nemecko. A to je aj súčasť, to je tiež pravda. A môžeme teraz mať e, ešte poslednú vec, a som sa tam, by som povedal, súhlasiť, že teraz tá relatívna konkurencieschopnosť v rámci e, eurozóny sa trochu e, vyrovnala, takže už nemáme také dobiehanie pre budúcnosť. A keď vezmeme do úvahy tú našu Um, ten, našu, ten náš benchmark, alebo to našu štandardu, pre porovnanie, takisto, tak potom pre budúcnosť, vždy sa musíme na to dívať z hľadiska budúcnosti, že vlastne okolo toho priemeru budú oscilovať tie ekonomiky, a netýka sa to aj Nemecka, ale dá sa povedať, ja by som povedať, že tá priemerná konkurencieschopnosť v rámci EÚ bude tá zhrube, zhruba oscilovať okolo toho priemeru a nebude to také nevyvážené. To je jediný spôsob, ako to môžem zhrnúť, aj keď samozrejme, že táto koncepcia vonkoncom nie je taká jednoduchá, je to veľmi, veľmi zložité a každá jedna krajina sa musí analyzovať absolútne prostredníctvom tohto filtra, akú má demografiu, aká je situácia z hľadiska tvojej konkurencieschopnosti, po tretie máš podiel na trhu, nemáš podiel na trhu, strácaš podiel na trhu v rámci EÚ a tak ďalej. Ďalšie úvahy do tohto musia vstúpiť. No, ale si vidíte, že ja sa snažím vo svojom, posudzo, po svojom úsudku e, sa snažím vziať do úvahy všetky faktory, pretože zodpovedám za všetkých 16 krajín, všetkých 330 miliónov spoluobčanov. Thank you very much. I... Ďakujem pekne. Myslím si, že to bolo stálo za všetky naše peniaze aj všetky naše dlhy. Ehm, ďakujem pekne všetkým účastníkom. Ďakujem aj tlmočníkom za to, že zostali s nami dlhšie. A ehm, zajtra pokračujeme v našom výbore o 9.30. Ďakujem pekne za dnešnú pozornosť.